Uh, dear colleagues, please uh, begin to take your seats for the uh, point four. Kolegovia, prosím, láskavo sa usadte. Bod 4 je vypočutie pre mi- čo sa týka témy minimálnych eh, štandardov pre pravidla práva menšín v Európe. Najskôr mám niekoľko oznamov. First of all, the adoption of the agenda. Najskôr pristúpime k programu schôdze. Ak nie sú žiadne námietky k programu, budem ho považovať za schválený. Ďalej schválenie zápisníc z 2. júla 11. júna, 11. januára, 7. decembra. Ak nebudú žiadne námietky, budeme tieto zápisnice považovať za schválené. Ešte niekoľko oznamov. Čo sa týka jazykového pokrytia, nemáme tlmočenie v chorváčtine, dánčine, lotyštine a jirskej galčine. Ďalej schválenie odporúčaní koordinátorov. Najskôr čo sa týka vymenovania pani Moniky Makovej ako spravodajkyne k stanovisku k správe z výboru pre rozpočtovú kontrolu na tému vyšetrovaní, ktoré vedie OLAF, čo sa týka spolupráce s Európskou prokuratúrou. Chcem sa opýtať, či môžeme potvrdiť tieto odporúčania. Zdá sa, že áno, ešte pripomínam, že máme naplánované hlasovanie, e, elektronické hlasovanie o 18. hodine a tiež je naplánované hlasovanie s výborom EKON k bodu 12. Všetci e, sa budeme musieť presunúť do sály PHS 3050 na toto spoločné hlasovanie, teda dve hlasovania vo výbore LIBE a jedno spoločné hlasovanie s výborom EKON. keďže máme len dvoch poslancov prítomných, e, celkom iste to všetko stihli absorbovať, čo som povedal. A týmto sa teda dostávame k bodu 4 nášho programu. Srdečne vítam všetkých našich hostí. Štvrtý bod je vypočutie o minimálnych štandardoch pre právo menšín v Európe. Táto téma je predmetom mini vypočutia. Ako iste viete, je to správa z vlastnej iniciatívy. Pán Naď bol vymenovaný za správodajcu, srdečne ho týmto medzi nami vítam. Po tom, čo poslanci predložili pozmeňovacie návrhy k návrhu správy pána Naďa, správodajci a tenevi správodajcovia teraz vyjednávajú kompromisné návrhy, pričom sa predpokladá, že 27. septembra sa bude hlasovať o tejto správe v LIBE. V tomto kontexte dnešné vypočutie má za cieľ poskytnúť podnety k finálnej fáze v prípravy tejto správy. Máme tu medzi nami viacero vážených expertov z oblasti e, štandardov menšinových práv. Chcel by som privítať okrem iného pána Gabriela Togenburga, ktorý je právnym poradcom riaditeľa v Agentúre pre základné práva. Ďalej pán Michael Deutsch, ktorý je vedúcim oddelenia pre školy a mnohojazyčnosť v e, generálnom riaditeľstve komisie, ďalej pani Zeta Georgiadu, ktorá je zastupkyňou vedúceho oddelenia pre e, základné práva v DG Juste, ďalej Jana Balažová, ktorá je administrátorkou na e, oddelení pre nediskrimináciu a koordináciu rómskych otázok v DG Just. Ďalej je tu medzi nami pán Marko Lajdeker, ktorý vedie sekretariát poradného výboru v rámci dohovoru e, na ochranu národnostných menšín e, na úrovni Rady Európy. Ďalej pani Gabriela Hrabanová, ktorá je výkonnou riaditeľkou Európskej siete e, zastupňa rómskych združení ERGO, pán Laslo Bukovský, ktorý je splnomocnencom slovenskej vlády pre národnostné menšiny, ako aj pani Edith Slezák, ktorá je predsedníčkou Európskeho združenia denníkov v menšinových a regionálnych jazykoch v Taliansku. Teraz by som týmto hrad otvoril naše vypočutie. Najskôr dostane slovo pán spravodajca, pán Naď, nech sa páči. Thank you very much, sir. Uh, dear colleagues. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, vážení hostia. Chcel by som sa poďakovať za to, že ste prišli na naše že ste sa e, rozhodli zúčastniť nášho významného podujatia e, pre všetky národnostné menšiny v Európe. Téma, ktorou sa zaoberáme, je veľmi významná na to, aby sa zaviedli minimálne štandardy pre národnostné menšiny a etnické skupiny v celej Európskej únii. Cením si podporu a konštruktívnu spoluprácu medzi politickými skupinami, tedemi spravodajcami, národnými delegáciami. Chcel by som pripomenúť, že Viac ako 50 miliónov ľudí v EU je súčasťou iných e, ako väčšinových etnických skupín v krajine, ktorej žijú. Tento dokument, ktorým sa zaoberáme, vyzýva komisiu, aby vypracovala e, reguláciu, nariadenie o hlavných právach, e, najmä čo týka vzdelávania, spoločenských práv a tak ďalej, jazykových práv s výnimkou politických práv. Myslím, že to by bolo prínosné nielen pre členské štáty, ale bolo by to veľmi významné aj z pohľadu ostatných celosvetových eh, mocností. Týmto by Európska únia mohla byť priekopníkom aj v tejto oblasti. Máme pozvaných vynikajúcich rečníkov, ktorí vo svojich vystúpeniach nepochybne dokážu, že eh, menšinové štandardy nie oslabia, ale dokonca ešte posilnia lojálnosť eh, menšinových skupín eh, voči väčšinovej spoločnosti a tiež sa zlepšia podmienky všetkých, eh, ktorí žijú v daných spoločnostiach. Ďakujem. Ďakujeme pekne spravodajcovi. Bez ďalšieho zdržiavania začneme našimi rečníkmi. Najskôr pán Dogenburg, ktorý zastupuje Agentúru pre základné práva. Prosím, maximálne 7 minút. Ďakujem za pozvanie našej agentúry na toto významné podujatie. Chcel by som sa zamerať na tri základné aspekty. Jedna kompetencie Európskej únie, ďalej po druhé vzťah medzi Radou Európy a Európskou úniou a po tretie niekoľko poznámok k samotnej správe, ktorá bola predložená. Najskôr, čo sa týka kompetencií, téma, ktorou sa zaoberáme, je zaujímavá, pretože záleží, e, koho sa pýtame a sú odlišné vnímanie tejto problematiky. Niektorí tvrdia, že Európska únia nemá právomoci v určovaní práv národnostných menšín, porušil by sa tým princíp subsidiarity a taktiež rozdelenie právomoci a preto sa do toho Európska únia podľa niektorých nemá vmiešovať. Iní sú toho názoru, že Európska únia je novou hviezdou eh, na horizonte, že je to e, nová nádej pre národnostné menšiny, vznikajú nové nástroje k dispozícii pre národnostné menšiny. Myslím, že oba tieto postoje e, sa v istých hľadoch milia. Začal by som tým prvým postojom. Dosť záleží na tom, o akom aspekte e, rozmanitosti hovoríme, či má v tomto Európska únia právomoci alebo nie. Rozvíja sa to v troch úrovniach. Poprvé, v otázke toho, kto má právo vstúpiť na územie. Tu má Európska únia veľké právomoci, najmä čo sa týka osob, ktoré mali trvalý pobyt z tretich krajín, migranti a podobne. Tu Európska únia má silný mandát. Ďalej druhá úroveň zvládania diverzity súvisí s tým, ako integrovať týchto ľudí, ako ich začleniť do spoločnosti, ako bojovať proti diskriminácii aj tu Európska únia a členské štáty na oboch úrovniach majú veľké slovo. A ďalej tretia úroveň zvládania diverzity je zachovanie. Teda kto má nárok kolektívne zachovať istú identitu. A tu Európska únia nemá príliš veľké slovo. Teda v tomto smere komisia veľmi správne opakuje, že otázky regionálnej samozprávy taktiež e, samorčenia taktiež rozhodnutia o spravovaní danej oblasti, to je v právomoci členských štátov. Ďalej, čo sa týka toho, ako stojí Európska únia vo vzťahu s Radou Európy. Ja sa domnievam, že Rada Európy predstavuje zlatý štandard, čo sa týka menšinových práv v Európe. A tiež som presvedčený, že Rada Európy naďalej bude predstavovať zlatý štandard v tejto oblasti. Teší ma, našu agentúru teší, že návrh správy pána Nadia spomína e, usmernenie číslo 5 e, o právnej spolupráci medzi Radou Európy a Európskou úniou. To bolo prijaté v roku 2005 a stanovuje sa tam, že Európska únia sa má snažiť transponovať záväzky z medzinárodnej legislatívy, ktoré vzniknú e, v Rade Európy v prípade, že téma je rozsahu pôsobnosti legislatívy Európskej únie. Teraz, keď sa pozrieme na rámcový dohovor Rady Európy, dali by sa zoskupiť jednotlivé ustanovenia rámcového dohovoru do troch skupín. Sú tu ustanovenia, ktoré sú mimo Európskej únie, to sa týka regionálnej autonómie, taktiež kolektívnej identity, ďalej právo na vzdelávanie na univerzite a podobne. Tu Európska únia nemôže príliš veľa hodnoty eh, preniesť ďalej druhý súbor v tomto rámcovom dohovore. Tu Európska únia môže poskytnúť pomocnú ruku tým, že presadí nástroje mekého práva, teda financovanie, politické stimuly a podobne. Napríklad otázka, či a ako dodržať identitu človeka, ktorý je súčasťou národnostnej menšiny. A ďalej, je, okrem toho sú tu isté ustanovenia v rámcovom dohovore, v ktorých Európska únia má možnosť naozaj prijať legislatívu Európskej únie. Uviedem príklad e, článok 10 odsek 3 rámcového dohovoru. Tu sa stanovuje právo v prípade, že vás zatkne polícia byť informovaný vo svojom materinskom jazyku. V roku 2016 EÚ prijala smernicu 64, tá sa týka tlmočenia a prekladu v trestných konaniach. To vlastne len transponuje medzinárodnú legislatívu do nadárodnej legislatívy a tým pádom to e, získava priamu platnosť e, a taktiež nadradenosť. To dokazuje, ako tieto dve organizácie môžu e, navzájom byť v interakcii. Okrem toho, každý medzinárodný dohovor má jadro, komunitárne jadro, ktoré znamená, že akýkoľvek orgán môže transponovať túto legislatívu do svojho súboru legislatívnych pravidiel. Čo sa týka samotnej správy, tá má 30 odsekov. Aj tu sa to dá zoskupiť. Ako vidíte, ja rado skupujem. Eh, aj tu vidíme tri zoskupenia ustanovení. Niekoľko ustanovení vlastne len opakuje už platné zásady. Nie sú tam žiadne konkrétne odporúčania. Potom eh, ďalší súbor eh, odstavcov zahrania odporúčania aj na adresu Európskej únie ako celku, aj členských štátov jednotlivo. To je dosť zložité. Väčšina týchto odsekov e, sa dá prijať, e, fungovala by dobre, ale v niektorých sú isté problémy, napríklad odsek 21. Parlament vyzýva komisiu, aby zaistila, že osoby, ktoré sú súčasťou národnostných menšín, majú právo získať vzdelanie v menšinovom jazyku to je dosť veľké očakávanie od Európskej únie, aby niečo zaistila. Komisia k tomu môže prispieť, ale očakávať, že to zaistí v takéto oblasti, to je mimo rozsahu pôsobnosti EU legislatívy. Okrem toho sú tu ďalšie ustanovenia, ktoré sa obracajú len na členské štáty alebo len na EU ako celok. Sú tu štyri ustanovenia, ktoré sa obracajú len na Európsku úniu. To nie je problémové, ale napríklad odsek 22 to sa uvádza, že Európska konia by mala vytvoriť oddelenie, ktoré bude na starosti spoluprácu, e, ktorá sa bude týkať e, zistenia pravidel v učebných osnovách, menšinových jazykoch. Aj tu sú očakávania na komisiu príliš veľké. Na záver by som povedal, že tu jedna vec chýba. Správa sa zameriava na pozitívnu integráciu, teda čo môže Európska únia pozitívne priniesť, ale čo tá druhá dimenzia, negatívnej integrácie, to vlastne vyplýva zo štyroch základných slobod spoločného trhu. Ak máme silný systém ochrany národnostných menšín na národnej regionálnej úrovni a zásada spoločného trhu zavezuje všetkých, aby sa rozšírili tieto výsady na všetkých občanov Európskej únie, na všetkých 500 miliónov. Čo to znamená? Eh, pre oblasť ochrany národnostných menšín na národnej úrovni. A toto by sa malo podľa mňa v správe objaviť. Už k tomu máme aj judikatúru, a ešte úplne posledná poznámka. Musíme, jedna z nich sa týka obmedzenia kompetencií Európskej únie a druhá vec, obrovský potenciál, ktorý Európska únia ponúka v snahe zvýšiť ochranu. Ak jedna z týchto oblastí nám trošku unikne, tak eh, sa nedostaneme príliš ďaleko. Ďakujem pekne. Ďalej nasleduje súbor zastupcov komisie, maximálne 7 minút, nech sa páči. Eh, so, um... Takže kolegovia a ja osobne sme prišli, aby sme povedali mm, niečo v podobnej téme, o ktorej hovoril aj pán Togenburg kroky komisie, ktoré majú pozitívny dopad na ochranu ktoré náležiacich k menšinách a taktiež, aby sme si pripomenuli, e, kde sú hranice našich právomocí. Takže samozrejme chceme rešpektovať e, práva osôb náležiacich menšinám. Toto je spomenuté v článku 2 zmluvy zloženia Európskej únie, taktiež v rôznych zakladajúcich ďalších dokumentoch, taktiež je to v charte základných e, práv, kde sa hodnoty spomenuté v článku 2 pretavujú do konkrétnych práv a konkrétne jeden článok charty zakazuje diskrimináciu na základe náležitosti ku konkrétnej menšine a taktiež článok 22 hovorí, že Európska únia musí rešpektovať kultúrnu, národnú a jazykovú rôznorodosť. Tam na tomto článku sa ukazuje, že práva menšín e, musia byť rešpektované v rámci implementácie európskeho práva. Avšak je treba zdôrazniť jednu vec. Komisia nemá všeobecné e, samostatné právomoci, aby konala v otázke menšín. Článok 2 zmluvy Európskej únie a taktiež článok 21 charty základných práv nemôžu e, slúžiť ako základ pre legislatívne nástroje. Komisia taktiež nemá žiadne všeobecné práva, čo sa týka alebo pravomoci, čo sa týka uznania štatútu menšiny alebo ich e, sebeurčenia a taktiež čo sa týka e, ustanovení v súvislosti s regionálnymi národnými jazykmi. sú určité mm, povinnosti, ktoré sú stanovené v rámci medzinárodného práva, kde sú štáty povinné zaručiť dodržovanie určitých práv menšinám, ktoré žijú na ich území. Taktiež sú tu nástroje Rady Európy, ako napríklad rámcová, rámcový dohovor o ochrane národných menšín, alebo taktiež Európska charta e, týkajúca sa regionálnych alebo menšinových jazykov. Takže zmluva dáva pravomoci Európskej únie, aby vyvíjala nástroje, ktoré prispievajú k ochrane práv náležiacich ľudí, náležiacich menšine v určitom kontexte a v rámci našich právomocí my sme využívali naše kompetencie, aby sme e, tento aspekt zohľadnili pri vyvíjaní legislatívnych nástrojov. A hovoríme tu predovšetkým o boji proti diskriminácii, boji proti rasizmu, o podpore medzikultúrneho dialogu, o podpore demokratickej účasti a taktiež podpore krokov členských štátov na podporu multilingualizmu a taktiež regionálnych menšinových jazykov. A predovšetkým je tu dôležitý dokument v tejto súvislosti. To je dokument, e, ktorý sa e, týka boja proti diskriminácii a rasizmu, e, pričom sú použiteľné nástroje trestného práva. Taktiež toto sa týka trestných činov ako napríklad nenávistných prejavov, nabádaniu k násiliu a tak ďalej. Pokiaľ sa to týka osob, ktoré sú charakterizované na základe svojho etnického pôvodu, náboženskej príslušnosti, etnickej príslušnosti. Taktiež sa e, zakazujú nenávisné prejavy, ktoré by e, vybádali, nabádali k e, násiliu na základe etnickej príslušnosti, náboženské menšenia a tak ďalej. Takže členské štáty musia konať v tejto oblasti. Máme tu taktiež nový návrh smernice, kde to bude zosúladené e, s ustanoveniami rámcového rozhodnutia o boji proti rasizmu a xenofóbii. Budeme zblízka monitorovať správnu implementáciu týchto nástrojov, ale navyše komisia taktiež zavedla niekoľko opatrení, aby sme e, bojovali účinnejšie proti netolerancii a rasizmu. Napríklad viete, že v roku 2016 komisia s veľkými IT platformami sa dohodla na etickom kódexe, čo sa týka boja proti nenávisným prejavom online. A tieto platformy to boli pôvodne Microsoft, Twitter, e, Facebook a tak ďalej. Teraz sa pripojili Dailymotion, Instagram, Google+, a už to prinieslo určité pozitívne výsledky. Nedávne vyhodnotenie zo strany mimovládok a verejných organizácií sú také, že 70 ohlásení nenávisných práv bolo odstránených z internetu. Komisia taktiež úzko spolupracuje so sieťou mimovládok, aby sme monitorovali internet a spolupracujeme taktiež s mimovládkami, ktorí sa specializujú na nenávisné prejavy voči Rómom. Týmto sa podporuje, poskytuje lepšia podpora Komisia taktiež vytvorila skupinu na vysokej úrovni, združuje úrady viacerých členských štátov, taktiež medzinárodné organizácie, kľúčové organizácie občianskej spoločnosti a vedieme systematický dialog ohľadom špecifických fóriem netolerancie, ako napríklad anticiganizmu a afrofóbie. A taktiež poskytujeme školenia pre e, policajné orgány, ako lepšie bojovať proti zločinom z nenávisti, ako lepšie podporovať obete. Taktiež e, napríklad e, tu máme podporu členským štátom, čo sa týka otázky e, zbierania údajov o takýchto nenávistných e, zločinoch. Občianská spoločnosť a členské štáty majú spoločný projekt e, na boj proti nenávistným prejavom a zločinom z nenávisti, bojme proti špecifickým formám netolerancie, vrátane anticiganizmu, a taktiež podporujeme medzikultúrne a medzináboženské aktivity. Komisia taktiež má e, viaceré relevantné opatrenia, kde sa podporuje e, právo na demokratickú participáciu. A pre komisiu je prioritou podporovať e, účasť cestujúcich občanov v hostujúcich krajinách, v ktorých sa nachádzajú a taktiež príslušníkov podzastúpených skupín. Taktiež e, našou zodpovednosťou spoločne s členskými štátmi je zaručiť e, účasť takýchto osôb aj v európskych voľbách, zaručiť účasť všetkých európskych občanov a predovšetkým zvýšiť účasť podzastúpených skupín obyvateľstva, ako napríklad menšín. Komisia taktiež oslovila Eh, volebné orgány členských štátov a diskutovala s nimi o tom, ako podporiť volebnú účasť eh, týchto skupín. A taktiež v novembri budeme mať stretnutie týkajúce sa základných práv. Budeme tam hovoriť o otázke demokracie a demokratickej účasti na voľbách podzastúpených skupín, ako napríklad menšín. A taktiež komisia eh, financuje projekt, ktorý podporuje účasť na voľbách občanov žijúcich v zahraničí. Taktiež podporujeme kultúrnu a jazykovú rôznorodosť vo všeobecnosti. A teraz odozdám slovo kolegovi, ktorý sa bude sústreďovať skôr na otázky antidiskriminácie a príslušných krokov komisie alebo kolegyni. Ďakujem. Ako ste počuli, Európska únia má dosť legislatívnych nástrojov, čo sa týka napríklad boja proti diskriminácii. Budem hovoriť špecificky o e, smernici na boj proti rasizmu alebo smernicu rasovej rovnosti Špecificky sme tam zameriava napríklad na otázku Rómov. Aktuovali sme to poprvýkrát v roku 2015, kedy sme spustili prvý postup pri porušení v prípade diskriminácie na základe etnickej príslušnosti. Boli to konkrétne rómske deti e, vo vzdelávacom procese v Českej republike. A od tej doby komisia spustila ďalšie dva postupy pri porušení na rovnakú tému proti ďalším dvom krajinám, Slovenskej republike a proti Maďarsku. Takže ako vidíte, my skutočne dbáme na implementáciu zmluv a komisia berie svoju úlohu dosť vážne, keď je to potrebné, pokiaľ dôjde k nejakému porušeniu ľudských práv, tak komisia nemá problém a zasiahne. Čo sa týka týchto postupov pri porušení, ja by som chcela zdôrazniť, že ich cieľom nie je sankcionovať členské štáty, ale s nimi úzko spolupracovať a napraviť situáciu. A tým sa myslí, že napríklad rómsky žiaci budú mať rovnaký prístup k bežnému e, vzdelaniu ako aj neromské deti. Čo týka Rómov, situácia je veľmi komplexná. Hovorím tu špecificky o Rómoch, pretože Rómovia sú najväčšou menšinou v Európe. Odhaduje sa ich počet na 10 e, až 20 miliónov na území teda štátu Európskej únie aj e, pristupujúcich alebo potenciálne pristupujúcich. Nede tu len o diskrimináciu, ale aj o sociálnu hospodárskú marginalizáciu. Títo ľudia žijú vo veľmi zlých životných podmienkach v 21. storočí na území Európskej únie. Máme členské štáty, kde Romovia nemajú prístup k základným veciam, infraštruktúra, ako napríklad v pitnej vode. Takže možno to nedokážete ani predstaviť, ale určite to má zlý dopad aj na ich zdravie. Deti potom chodia do osobitných škôl a tvrdí sa, že sú postihnuté, napriek tomu, že sú zdravé a chodia do osobitých škôl len preto, že keď majú 6 rokov, tak nehovoria majoritným jazykom alebo nemajú E, taktiež e, dobre vyvinutú motoriku ako porovnateľné deti v tom istom veku. Takže prístup komisie je jasný. Diskriminácia Rómov, ktorá je v Európe rozšírená, toto sú dôvody, prečo Európska únia urobila z tejto témy našu prioritu v roku 2010. Potrebujeme robustný právny rámec nástrojov, o ktorom už hovorila kolegyňa. Monitorujeme taktiež pokrok zaznamený zo strany členských štátov. Musíme uznať, že nie je taký rýchle, ako sme boli dúfali, ale urči, už sa tam zaznamenal určitý pokrok. Momentálne vykonávame hĺbkovú analýzu hlavného politického nástroja, ktorý sme zavedli v roku 2010. Ten sa volá Európsky rámec pre národnú integráciu Rómov. A do tohto procesu mohli prispäť rôzne zúčastné strany aj na základe internetového postupu a taktiež e, závery zverejníme tento rok v novembri. Monitorujeme pokrok zo strany členských štátov. Tu by som rada povedala, že hlavná zodpovednosť za integráciu marginalizovaných skupín obyvateľstva je na strane členských štátov. Európska únia tu má limitované právomoci, limitované, ale má právomoci, lebo hovoríme o európskych občanoch, ale teda prvotnú zodpovednosť majú členské štáty. Monitoruje sa tu taktiež v rámci Európskeho semestra 2020 a ešte som hovorila aj o tých postupoch pri porušení. Hovorila som o smernici o rasovej rovnosti, ale tu ešte ďalšia dôležitá smernica, ktorou je smernica o rovnosti zamestnancov, ktorá taktiež zakazuje diskrimináciu z rôznych dôvodov a obmedzuje sa na otázku zamestnávania a povolaní. A komisia momentálne pracuje na návrhu novej smernice, kde by sa rozšírili oblasti právomoci a nebolo by to obmedzené na otázky zamestnania. To je možno všetko z mojej strany a ďakujem a môžete mi klas otázky. Ďakujem. Ešte tu jeden rečník za komisiu. Ďakujem, len pár slov. Otázku vzdelania a kultúry. Vy ste Michael Tojč, áno. Prepašte, prosím len stručne, lebo ešte máme ďalších rečníkov. Áno, ďakujem, pán predseda. Čo týka špecificky otázok vzdelávania a kultúry, o tých sa taktiež hovorí v správe. Takže vzhľadom na právny základ je sú články 165 a 167 e, zmluvy. Tam sa hovorí, že úlohou únie je podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi a pokiaľ je to potrebné, e, taktiež vykonať určité doplnenia. My sa samozrejme snažíme, pomáhame členským štátom pri vyvíjaní e, rôznych politík, ale samozrejme primárna zodpovednosť je na strane členských štátov. Takže tu máme takúto spoluprácu, financujeme programy členských štátov. Ako povedal pán Togenburg, hovoril o zlatých štandardoch. Spolupracujeme aj s Radou Európy. Máme tu Európsku chartu pre regionálne a minoritné jazyky. Toto sa taktiež dotýka otázky vzdelávania a jazykov. Nemáme tu ratifikáciu zo strany všetkých členských štátov, ale pracuje sa na tom. a chceme teda zaručiť implementáciu ustanovení v Európskej únii. Taktiež podporujeme učenie jazykov. Nedávno sme to mali návrh, ktorý bral do úvahy rôznorodosť situácie v Európe, takže nehovoríme tu len o oficiálnych európskych jazykoch, ktoré sa podporujú diskutujeme s členskými štátmi aj o tom, ako by sa dali vyučovať čo najlepším spôsobom aj iné jazyky. A spolupracujeme s nimi teda v politickej oblasti, ale aj financujeme rôzne programy, napríklad e, v rámci Erasmus+. Podporujeme učenie všetkých jazykov, máme projekty učenia sa jazykov, ktoré teraz zahrňajú aj menšinové jazyky, Takže to netýka len oficiálnych jazykov EÚ, ale všetkých jazykov. A v júni ja som navštívil schôdzu skupiny Európskeho, pracovnej skupiny Európskeho parlamentu, ktorá sa e, týka tejto témy podpory vzdelávania, výuky týchto jazykov. My sa budeme snažiť podporovať existujúce príležitosti, ale samozrejme z právneho pohľadu sú právomoci na strane členských štátov, ale my sa budeme snažiť zaručiť podporu jazykovej rôznorodosti, tak ako to len pôjde. Ďakujem. Okay, no, Ďakujem pekne, pretože to bol špecifický aspekt tejto správy, jazyková rôznorodosť a multilingualizmus a otázky s tým spojené. Ďakujem, takže prejdeme teraz ďalej. E, Rada Európy, Marko Lajdiker, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade ďakujem za pozvanie. Je to samozrejme potešením i cťou, že môžem dnes hovoriť. Najmä keďže hovoríme o téme, ktorá sa zdá naberá na význame v Európe, je to ochrana národnostných menšín. V nasledujúcich minútach by som rád v stručnosti hovoril o dvoch otázkach. Prvá je rada Európy a jej rola. Som bol veľmi rád, že Rada Európy bola spomenutá niekoľkokrát mojimi predrečníkmi. A ešte by som rád išiel trošku do väčšej hĺbky, bez toho, že by som bol úplne vyčerpávajúci. A potom druhý, druhá oblasť. Rád by som povedal pár slov o rámcovom dohovore o ochrane národnostných menšín, o jeho fungovaní, štruktúre a možno, čo ešte dôležitejšie, i pre diskusie, ktoré budete mať, budem hovoriť o spolupráci medzi piliermi, kľúčovými piliermi ochrany menšín. Dovolte mi začať s Radou Európy. Neprekvapí vás, že Rada má dlhú, dlhú históriu e, v tejto oblasti. Historici hovoria, že prvý raz, kedy národnostné menšity a po, potreba ich ochrany bola spomenutá už v roku 1949. To je v podstate prvý rok od založenia. A počas ďalších rokov a rokov táto téma bola na programe. A potom v roku 1993 po rozpade bývalého sovietského zväzu a po vypuknutí násilia medzi etnikami v bývalej Jugoslávii sa táto téma stala top prioritou. A potom i summit v oktobri 1993 sa uskutočnila. Z tohto summitu vyšli tri nástroje, ktoré vyplynuli z neho. A ten prvý je rámcový dohovor pre ochranu národnostných menšín a druhý je Európska charta regionálnych menšinových jazykov. 19. 20. júna tento rok tieto obe zmluvy oslavovali 20 rokov od vstupu do platnosti bolo, bola to pomerne veľká konferencia, dvojdňová konferencia, ktorá sa pri tejto príležitosti uskutočnila. Viacerí ministri prišli do Štrasburgu, čo ukazuje, že oba tieto nástroje sú stále živé i dnes. Okrem monitoringu a štandardov, štandardnej štruktúre, ktorú som predtým spomenul, Rada Európy e, často a čoraz viac a viac dostáva úlohy, aby realizovala kooperačné aktivity pri podpore členských štátov. Napríklad tento rok Rada Európy aktívne e, je zapojená pri poradenstve pri tvorbe legislatívy v Albánsku, Arménsku a na Ukrajine. A samozrejme v týchto oblastiach e, pravidelne spolupracujeme s, úradom, s úradom Vysokého komisára pre národnostné menšiny v Hagu. No a napokon nemohol by som nespomenúť Benátskú komisiu, ktorá od roku 1999 prijala pomerne veľké množstvo stanovisk k návrhom legislatívy a ústavným návrhom, pokiaľ ide o práva menšín v mnohých európskych krajinách. Spomeniem len niekoľko. Bosna, Hercegovina, Chorvátsko, Maďarsko, Litva, Čierna hora, Moldavsko, Rumunsko a Ukrajina. A pokrýva to veľké množstvo rôznych otázok, vrátane používania štátneho jazyka, ako i vzdelávanie v jazyku menšín, vrátanie postavenia národnostných menšín v niektorých krajinách, ako i postavenia pôvodného obyvateľstva a tak ďalej a tak ďalej. Nemám príliš veľa času, no rád by som vám dal niekoľko podnetov pre diskusiu o návrhu uznesení, uznesenia a rád by som to urobil tak, že vám uvediem aktuálne údaje k rámcovému dohovoru. V tomto kontexte je zrejme dôležité si pripomenúť, že rámcový dohovor je jediný právne záväzný multilaterálny nástroj, ktorý je venovaný výhradne ochrane národnostných menšín. Jeho záve... E, uzatvorenie rokovaní v 90. rokoch bolo a stále je veľkým úspechom, najmä pokiaľ ide o ratifikáciu tohto dohovoru. Jeho ratifikáciou sa štáty zavezujú, že príjmu rozsiahly katalóg eh, min- minoritných práv, ktoré zahrňajú okrem iného používať používať slobodne jazyk národnostných menšín, či už v súkromí, vo verejnosti alebo v písom písomnej podobe. Právo písať krstné mená i priesiská v e, tomto jazyku. Ďalej právo na vlastné vzdelávacie zariadenia, školiacie zariadenia a potom učiť sa jazyk, právo učiť sa jazyk národnostnej menšiny. Ďalej tento dohovor stanovuje povinnosť štátom presadzovať e, priaznivé prostredie pre rozvoj menšinových jazykov, čo zahrňa príležitosti pre vzdelávanie učiteľov, zahrňa i prístup k učebniciám a tak ďalej a tak ďalej. E, zostručním to, rámcový dohovor nie je zmluvou, ktorá slepo presadzuje práva menšín. Pokiaľ ide o spoločnosť ako takú, ale jeho cieľom je pomáhať štátom pri budovaní a rozš- e, budovaní inkluzívnej spoločnosti, v ktorej sú akceptované národnostné menšiny a v ktorej môžu národnostné menšiny prosperovať. Okrem zakotvenia týchto práv v ústave a poradenstve pri tvorbe ústavy e, tento rámec zabezpečuje, aby prichádzalo k pravidelnému monitoringu a po každých 5 rokov sa podá správa na základe expertnej komisie, tzv. poradnej komisie a potom nastane uznesenie, ktorú príjmu príslušní ministri Rady Európy. Doposiaľ 39 členských štátov Rady Európy podpísalo a ratifikovalo tento rámcový dohovor a na základe špecifických dohôd s misiou OSN v Kosove sa tiež uplatňuje v Kosove. Z týchto 39 štátov 24 je zároveň E, člen, sú zároveň členské štáty Európskej únie. Aj keď to nie je nástroj EÚ, vzhľadom k tomu, že 24 z 28 členských štátov EÚ sú zmluvnou stranou rámcového dohovoru, pon, e, ponúka najrozsiahlejšiu ochranu národnostných menšín, ktorá existuje v súčasnosti v členských štátoch. A rád by som k tomu doplnil, že 16 členských štátov EÚ ratifikovalo chartu Európsku chartu regionálnych a menšinových jazykov. Ak mi dáte ešte pár minút, rád by som vám popísal niekoľko kľúčových charakteristík eh, rámcového dohovoru, ako ich charty národnostných jazykov, čo môžete potom použiť eh, počas vašej ďalšej diskusie o návrhu znesenia. Poprvé, a veľmi dôležité, neexistuje žiadne žiadna všeobecne akceptovaná medzinárodná definícia toho, čo predstavuje národnostnú menšinu. Pohľady na to, čo predstavuje národnostnú menšinu, sú veľmi rôzne. Existujú národné definície, ktoré používajú zmluvné strany dohovoru. I tento rámcový dohovor neobsahuje takúto definíciu. A tu rámcový dohovor nie je sám o samote, neexistuje text OSN alebo ďalší iný text o, zo strany OBSE o národnostných menšinách, ktorý obsahoval takúto definíciu. Dôsledkom je, že na základe rámcového dohovoru e, zmluvné e, strany, čiže štáty, definujú rozsah pôsobnosti nástroja, ale je to úloha poradného výboru, aby kládol príslušné otázky, aby zabezpečil, že skupiny nie že tieto skupiny môžu používať rámcový dohovor, ho uplatňovať a nie im to odňaté svojvoľne v mnohých prípadoch. Komentáre zo strany tohto poradného výboru povedú k dialogu, ale len medzi štátmi, príslušnými štátmi a e, týmto poradným výborom, ale i v rámci danej krajiny. A treba povedať, že vďaka takémuto dialogu absencia definície vytvára veľmi potrebnú flexibilitu v tomto nástroji, čo je samozrejme v záujme ochrany národnostných menšín. Absencia definície môže viesť k naplneniu druhého kľúčového piliera ochrany národnostných menšín a to je právo na seba určenie, seba identifikáciu. Je to v článku 3 Eh, odsek 1 rámcového dohovoru. A táto právo na seba určenie, seba identifikáciu je dôležitým, dôležitou zárukou. Ukázali sa, ukázali sa v európskej histórii, aké rizika existujú, keď niekto iný určuje túto identifikáciu. Toto právo sa identifikovať však nie je absolútne a rámcový dohovor vo svojej dôvodovej správe naznačuje, že toto právo by malo byť uplatňované v dobrej viere. A tu robím jeden citát, budem to citovať, lebo je to dôležité. Tento odsek, ktorý sa vzťahuje na článok 3.1, neustanovuje právo pre jednotlivca vybrať si svoj voľne akúkoľvek národnostnú menšinu. Jeho subjektívna voľba je spojená s objektívnymi kritériami, ktoré sú relevantné z hľadiska identity danej osobe a, osoby. A tu sa dochádzam, dostávam k tretej charakteristike rámcového dohovoru, ktorú chcem spomenúť dnes a to je skutočnosť, že rámcový dohovor nie je antidiskriminačný nástroj, iba počul som dnes všetku diskusiu o mandáte, antidiskriminačnom mandáte Európskej komisie. Tento nástroj nás prináša ďalej, privádza ďalej, ako je len antidiskriminačná policia. Ak mi dovolíte ešte jeden citát, pán predseda, aby to bolo všetkým jasné. V článku 4.2 sa uvádza, že strany môžu prijať, keď potrebné, a primerané opatrenia, aby presadzovali vo všetkých oblastiach politických, sociálnych, kultúrnych, aby zabezpečili rovnosť medzi ľuďmi, ktoré, ktorí patria k národnostnej menšine, ako i k väčšine. A potom kľúčový odsek, ktorý nasleduje, opatrenia prijaté v súlade s ocekom 2 nebudú považované za akt diskriminácie. To znamená, že nie je to antidiskriminačný nástroj, ide iba za jeho rámec. A tu mo- tieto skutočnosti môžete využiť i počas vašej diskusie o uznesení. A opäť tu rámcový dohovor nie je o samote, osamotený, deklarácia OSN v roku 1992 o právach ľudí, ktorí patria k etnickým alebo národnostným menšinám, je tam článok 8 v tejto deklarácii, ktorý vlastne obsahuje rovnaké ustanovenia. Treba si všimnúť, že oba nástroje, deklarácia OSN ako i rámcový dohovor, sú finálnymi produktmi prielomu, ktorý nastal po druhej svetovej vojne, to je chrániť práva národnostných menšín čo sa dá dosiahnuť v, rad, v rámci všeobecných nástrojov ľudských práv, ako dohovor OSN o ľudských právach, ako aj antidiskriminačné ustanovenia. Už sa dostávam na záver. Avšak e, udalosti, skúsenosti z posledných dekád nám ukazujú, že pozitívne opatrenia zo strany štátov sú potrebné preto, aby boli zaručené rovnaké podmienky pre všetky osoby vrátane národnostných menšín. E, uvedomujem si, že beriem veľa z vášho času, ospravedlňujem sa za to, ale urobil som to so zámerom, aby som prispel k vašej práci zmysluplným spôsobom. Ako ste viete, mnohé európske štáty sú pod tlakom v súčasnosti a preto nové nástroje ako ten, o ktorom v súčasnosti diskutujete, môže si vyžiadať ťažký boj a dúfam, že náš eh, náš príspevok pomôže, aby tá bitka bola trošku jednoduchšia. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne že si nám približili aj kontext e, dohovoru. Isté, že pre Európsku úniu je to e, niečo e, v úplne inej dimenzii. Nemôžeme predsa hovoriť o dohovore, kým nemáme zaistené rovnaké pravidlá pre všetky menšiny, máme množstvo rôznych nástrojov k dispozícii, neexistuje nejaký súborný prístup preto už bolo vypracovaných viacero správ o právach menšín, pričom toto je tá najostatnejšia. Zameriavame sa na rôzne aspekty. Súvisí to však s Radou Európy, pretože to je e, najviac relevantné v kontexte tejto témy. Je to rámec, za ktorý sa môžeme oprieť. Teraz e, nasleduje pani Gabriela Hrabanová, zástupkynia Združenia Ergo. Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že ste aj nás pozvali na toto vypočutie. Dobrý deň. V mene Združenia Ergo by som rada privítala návrh uznesenia Európskeho parlamentu o minimálnych štandardoch pre menšiny v Európskej únii. Je to podľa nášho názoru mimoriadne dôležité, aby Rómovia boli uznaní ako plnoprávna menšina v Európskej únii, ale mimo nej. Naša sieť Ergo, teda organizácia a sieť organizácií sa snaží priblížiť rómskú realitu do pozornosti medzinárodných, tiež národných inštitúcií a iných subjektov. Snažíme sa to zo spolupráci s zhruba 30 členmi aj z krajín Západného Balkánu, Turecka a podobne. Tiež si veľmi ceníme európske kultúrne dedictvo, ktoré je rozmanité a teší nás, že Rómovia obohacujú ešte ďalej toto spektrum. Tiež vidíme, že ochrana menšín tak ako stanovuje e, zmluva a kodenské kritéria, nie je celkom cestená. E, rozličné krajina, e, krajiny uplatňujú rozličné štandardy a rôzne vnímajú, kto presne je menšinová skupina. Ani vlády nerozlišujú e, medzi etnickými, rasovými či národnostnými menšinami e, nie celkom zretelne, preto je potrebné to zjednotiť, uzrejmiť, dohodnúť sa na tom, aká bude definícia. To bude najefektívnejšie najmä v boji, boji proti diskriminácii a rasizmu. Rada by som priblížila, kde sú Rómovia uznaní ako menšina, tak aby sme dokázali, že v otázke Rómov štandardy sú viac ako nelebo potrebné. Rómovia sú uznaní ako národnostná menšina v strednej a východnej EÚ. E Tam je najväčšia populácia Rómov. Tu Rómovia majú základné práva menšín, napríklad v Českej republike tu majú aj kultúrne politické práva, avšak oficiálna politická oblasť zatiaľ nemá aktuálny dopad na podmienky v oblasti diskriminácie, marginalizácie či hrozieb fyzických útokov, ktorých žijú bežne Rómovia. Situácia je úplne iná vo Francúzsku, v Taliansku, v Grécku a v Španielsku. Tu Rómovia nie sú uznaní zo strany štátu ako národnostná menšina. V Veľkej Británii e, termín národnostná menšina nie je právne zadefinovaný, ale orgány sa opierajú o širokú definíciu e, cigánov a taktiež kočovných skupín ako rasovej skupiny, tak ako je to stanovené aj v akte o rovnosti. E, viacero jadrových návrhov, e, ktoré sa týkajú uznania Rómov ako národnostné menšiny bolo predložených napríklad v Taliansku, v talianskom parlamente, ale zatiaľ nebolo úspešné e, ich presadiť v Taliansku, pardon, v Nemecku je uznaná skupina Sinti, ale Rómovia kočovné poveh nie sú uznaní ako skupina. To znamená, že sú medzery aj v krajinách, kde Rómovia sú uznaní ako národnostná menšina na úrovni štátu. Podobná situácia je v Rakúsku. Tu Rómovia sú uznaní ako etnická skupina od roku 1993, ale definícia etnickej skupiny obmedzuje ich štatút e, na autochtónnych Rómov a Sinti, ktorí žijú v krajine od 15. storočia. Rómske komunity, ktoré e, migrovali do Rakúska od 60. rokov, nemajú takýto štatút, aj keď predstavujú veľkú väčšinu Rómov v Rakúsku v súčasnosti. Írsko uznáva cestovné kmene e, od minulého roka, pričom Rómovia neboli zatiaľ uznaní ako takáto skupina. Napríklad fínsky Rómovia sú uznaní aj vo fínskej ústave ako národnostná menšina. Tieto informácie sú stiahnuté e, z občianského monitora Rómov, to je monitorovanie e, rómskej občianskej spoločnosti v celej EÚ. Z toho už vidíme, že dopady sú rozmanité, nedostatok politických rozhodnutí, na posilnenie kapacít v oblasti menšín, účasti menšín na spoločnosti, najmä s ohľadom na Rómov, nedostatok finančnej podpory, konkrétne na boj proti rómskej exkluzii. Okrem toho, rómske inštitúty majú problém taktiež dokázať prípady anticigánskeho konania. Všetky tieto krajiny, ktorých sa to týka, majú osobitné inštitucionálne štruktúry na to, aby sa e, zabraňovalo nenávisným konaniam, nenávisným zločinom. Spravidla to existuje aj na národnej či regionálnej úrovni. Napríklad všetky španielské provincie teraz už majú e, osobitného prokurátora, ktorý sa zaoberá nenávistným konaním a diskrimináciou, ale táto štruktúra nemá prínos pre Rómov Okrem toho, proticiganské postoje nie sú osobitne ústané, uznané v legislatívnych dokumentoch a v legislatíve ako také a taktiež s tým súvisiace zločiny nie sú uznávané ako relevantné. Domnievame sa, že život menšín vo každej krajine je veľmi zraniteľný. Rámec ochrany menšín je veľmi úzko prepojený s politickou vôľou a taktiež s náladou spoločnosti. Najmä čo sa týka Rómov, tu je situácia ešte o mnoho zložitejšia, pretože Rómovia nemajú svoju domovskú krajinu, ktorá by ich podporila, aby sa starala o, o rast kultúrneho dedictva, o zachovanie jazyka a taktiež za plné, e, ktorá by sa snažila o plné zaistenie e, zachovania kultúry. Európska únia je jedinou zárukou e, takéhoto zachovania. Ako sa uvádza v Mm, uznesenie Európskeho parlamentu z roka 2015, taktiež v správe pani Post z roka 2017, situácia Rómov sa čoraz viac horšuje. Je potrebné naliehavo konať, tak aby sa zaistilo napravenie eh, diskriminácie, ktorá pretrváva už niekoľko storočí a taktiež marginalizácie, ktorá s tým súvisí. Eh, chceme presadiť aby minimálne štandardy pre menšiny, aby sa to vzťahovalo aj na etnické, aj na národnostné menšiny. Tiež by sme mali venovať osobitnú pozornosť eh, medziskopinovým zružňam, čo sa týka skupín LGBTI a taktiež ľudí s postihnutím. Členské štáty by mali konať proaktívne a reaktívne a taktiež by zaistili e, prístup e, tých, ktorí sú súčasťou národnostných menšín k službám, informáciám, k tovarom a taktiež, aby e, poskytli povinné školenia všetkým tým, ktorí sú povinní im to zaistiť. A tiež komisie národného zmierenia by mali vzniknúť na všetkých želatých miestach. Okrem toho, je dôležité poznamenať, že bez toho, aby sa systémovo konzultovali všetky tieto roky na miestnej, regionálnej, národnej úrovni, sa nič nedosiahne tak, aby sa monitorovali aj osobitné, menšinové, aj zacielené programy, tak, aby bola zaistená efektívnosť a nediskriminácia. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz dostáva slovo pán Laskolo Bukovský, ktorý je spolnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny. Nech sa páči. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, elsőként szeretném megköszönni a meghívást. Vážení prítomní, najskôr by som sa rád poďakoval za pozvanie. Pán predseda, vy ste spomenuli, že som zo Slovenskej republiky, ale ja využijem pravidlá Európskeho parlamentu a prehovorím vo svojom materinskom jazyku v maďarčine. A tým vlastne aj dokážem, aké dôležité je podľa nás, e, že máme takúto jazykovú rozmanitosť dispozícii. Témou Dnešné stretnutie je prijatie minimálnych štandardov pre menšiny v Európskej únii. A my tiež chceme poukázať aj na niektoré nedostatky, ktoré ešte existujú, e, ktoré nie sú celkom využité z medzinárodného právneho rámca. Práva menšín majú rozsiahly rámec, ale zaistenie jazykových práv má prioritu z môjho pohľadu. Jazyk totiž je prostriedok komunikácie, je to najvýznamnejší prvok jazykovej eh, teda a celkovo totožnosti človeka. Jazykové práva preto majú veľký význam v Európskej únii. Ehm, v Európskej únii neexistuje jednotný právny rámec, čo sa týka ochrany menšín, ale rozšírenie Európskej únie zohrávalo významnú úlohu pre menšiny v 90. rokoch boli prijaté e, dva dokumenty. Jazyková charta v roku 93 a taktiež rámcová dohoda na ochranu národnostných menšín. Pri vzniku týchto e, dokumentov e, zohrávali významnú úlohu a je napríklad vyriešené veľmi ťažké etnické konflikty na území bývalej Jugoslávie, to bolo veľmi významné politické uznanie, e, že sa prijali práva menšín ako naozaj e, relevantné, uznateľné. Tieto dva dokumenty určujú e, v Európe do veľkej miery mantinely konania členských štátov a členské štáty samotné samozrejme tiež zohrávajú významnú úlohu. Veľká otázka znie, či posledné desaťročia naozaj splnili očakávania, ktoré sme vkladali do tohto procesu v súvislosti s týmito dvoma dokumentami a či je zaistená dostatočná efektívna ochrana. Charta vstúpila do platnosti 1. Eh, marca 1998. Jazyková rozmanitosť eh, tým pádom mm, v Európe eh, sa rozšírila. Máme viac ako 80 menšinových jazykov na našom kontinente ale žiaľ treba povedať, že mnoho členských štátov túto dohodu neratifikovalo alebo ani nepristúpilo k tomuto dokumentu. Napriek tomu je potrebné objasniť viacero otázok, napríklad čo chápame pod pojmom jazykové práva. Či tieto jazykové práva sa môžu vnímať ako samostatne platné práva, alebo či sú súčasťou len iných e, práv. Ja to vnímam tak a nie som sám v tomto vnímaní, že jazykové práva sú súčasťou iných práv, napríklad právo na slobodu eh, myslenia, slobodu náboženského vierovýznania, taktiež eh, sloboda prejavu, ale tie, alebo tiež aj z, z, priamo s demokraciou úzko súvisia. Preto považujem jazykové práva za jeden z pilierov demokracie. Jazykové práva totiž zohrávajú veľmi významnú úlohu a jazykové práva je treba hájiť, tak aby ľudia mohli vykonávať svoje základné práva v praxi. Jazykové práva teda sú organickou súčasťou základných práv a všeobecne platných práv a zohrávajú významnú úlohu aj v kontexte základných práv druhej a tretej generácie. Jazykové práva v súčasnosti zohrávajú významnú úlohu a sú čoraz viac v popredí, nielen v súkromnej sfére, ale aj v iných oblastiach vo verejnej sfére. Ehm, krajina by mala umožniť svojim občanom používať materinský jazyk e, e, v bežnom denodennom živote, v kultúrnom, spoločenskom, politickom ehm, živote. Čo sa týka možnosti e, využitia menšinových správ. Podľa mňa vizuálna dvojazyčnosť je veľmi dôležitá. Vizuálna viacjazyčnosť tiež v mnohých členských štátoch je zaručená aj legislatívou. A pokrýva takmer e, celý priestor súkromného a verejného života. Ale súvisí s tým aj ďalšia otázka a síce nakoľko sa to prejavuje aj v dennodennej praxi, teda v akej forme a nakoľko táto vizuálna dvojazyčnosť sa v praxi presadzuje. To dokazuje tiež aký, e, aké postavenie má e, sektor ochrany e, menšinových práv v danej krajine. súvisí to s ďalšími faktormi spoločnosti. Uplatnenie tejto vizuálnej dvojazyčnosti nesie za sebou viacelo posolstiev pre menšinu. Je to dôležité z hľadiska seba dôvery a pre väčšinové obyvateľstvo je to dôležitým pozitívnym príkladom tolerancie. Pre mnohé menšiny je to tiež prostriedok e, na spoločenské vyváženie. Napríklad pre Rómov to platí tak aby jazykové práva boli vizuálne zaručené a aby sa objavili primereným spôsobom. To si vyžaduje najskôr vytvorenie právnych predpokladov a tiež sa musia aj presadiť právne záväzné normy. Na to sa musí vytvoriť potrebná infraštruktúra, harmonizácia Legislatívu členských štátov je tiež veľkou výzvou, pretože často sa stáva, že charta na jednej strane a legislatíva členských štátov na druhej strane nie sú celkom v súlade. Zdá sa síce, že relevantný právny základ v mnohých členských štátoch je k dispozícii, avšak čo sa týka praktického presadzovania, tu sú eh, často eh, rôzne prekážky vo mnohých členských štátoch sa presadzovanie menšinových práv vníma ako súčasť politických dohôd. Je dôležité, aby menšinové práva sa vnímali ako všeobecné ľudské práva. Na to musíme viesť otvorený dialog a tiež si to vyžaduje európsku reguláciu, ktorá sa dokáže vysporiadať s očakávaniami menšín a taktiež zaručí menšinové práva. Tiež si to vyžaduje aj právne záväzný právny rámec. V praxi teda existuje množstvo problémov, napriek tomu však charta a tiež dohoda sú mimoriadne dôležité, zohrávajú veľmi významnú úlohu. Myslím, že vďaka E, tomuto kroku máme možnosť navrhnúť konkrétne formy riešenia, tak aby sme vytvorili priestor pre schválenie minimálnych noriem e, aj jazykových práv menšín. Ďakujem. Ďakujeme. Posledná rečníčka predtým, než bude, budú aj poslanci sa môcť vyjadriť k tejto otázke. Bude teraz hovoriť pani Edith Slaza, ktorá je predsednička Európskej asociácie e, novín, ktoré sa týkajú menšinových a regionálnych jazykov v Taliansku. E, ďakujem. Pán predseda, dámy a páni, som veľmi rada, že som dostala toto pozvanie a že tu môžem zastupovať Európskou asociáciou novín v menšinových a regionálnych jazykoch. Táto organizácia bola založená pred 17 rokmi na návrh redaktorov ehm, menšinových ehm, novín, aby sa koordinovali aktivity týchto tlačí. My samozrejme dohľadáme na kvalitu, ale taktiež chceme podporovať práva príslušníkov menšín. A čo je charakteristické pre tieto noviny v celej Európe, že sú určené pre obmedzené publikum, financovanie je nestabilné a redakcie majú len málo zamestnancov. Zamestnancov máme takýchto 20, 27 denníkov, ktoré náležia do tohto do tejto asociácie. Musíme taktiež bojovať s súčasnými trendami, s digitalizáciou a tak ďalej. Niektoré noviny už nevychádzajú, iné prevzali veľké vydavateľstva, došlo k fúziám, napríklad v Galícii a taktiež na Slovensku jediné maďarsko jazyčné noviny UISO boli taktiež e, kúpené veľkým vydavateľstvom. Taktiež prebehla fúzia v Španielsku, aj v, Švíc, v Švédsku, pardon, vo Fínsku, to boli švedskojazyčné noviny. A my chceme podporovať jazykovú rôznorodosť, pretože podávanie správ v menšinových jazykoch. Toto náleží ku kultúrnej identite, taktiež to patrí k právu na slobodné vyjadrovanie a tak ďalej. Tieto noviny sa dostali do veľmi nevýhodnej situácie, takže potrebujeme pozitívne opatrenia, ktoré by im zaručili rovnaké podmienky. To znamená, že členské štáty by mali mať povinnosť z politického aj zo sociálneho pohľadu zaručiť rámcové podmienky, ktoré by podporovali rôznorodosť v médiách, jazykovú rôznorodosť. Takéto noviny v menšinových jazykoch existujú už celé 10 ročia, sú e, späté s príslušnými regiónmi, majú konkrétne skúsenosti s menšinou, poznajú jej situáciu a jej vývoj. Takže v podstate z historického pohľadu je to e, dôležitá inštitúcia a taktiež všetkým staršie generácie majú takýto zdroj informácií. Je to často až možno jediný zdroj informácií. A tieto denníky veľmi často sú, ehm, nie sú dostatočne prepojené s ostatnými médiami a taktiež by mala aj väčšinová spoločnosť byť informovaná o otázkach menšín. A menšinami sa teda často zaoberajú aj väčšinové médiá. No najväčším, najväčším problémom je financovanie vo mnohých európskych krajinách. Máme len obmedzené možnosti financovať takéto menšinové denníky z verejných e, financií. A toto je predovšetkým komplikované pre tlač, pretože tam už je aj tak dosť ťažká situácia. No a taktiež mm, je tu dosť e, malá e, čitateľská obec, demografická štruktúra je taktiež iný dôležitý aspekt, lebo sú tu často predovšetkým sa staršie generácie, ktoré čítajú tieto e, noviny. Často to, tam aj ziskovosť je dosť obmedzená, takže je treba podporovať z verejných financií tieto noviny Taktiež je veľmi užitočné pracovať ako súčasť určitej siete. Môžeme si tam vymeniť informácie aj v rámci siete MIDAS a potom môžeme prinášať kvalitnejšie informácie a mať aj v európskom kontexte väčšiu váhu. A preto podporujeme to, aby menšiny a taktiež ich médias boli organizované, ale Taktiež sú tu ešte ďalšie možnosti. Napríklad my v Midase máme tzv. Eh, programy študijných návštev pre novinárov, eh, kde si môžu vymieňať informácie, dozvedať sa nové veci. Je dôležité to rozšíriť napríklad aj na elektronické médiá a potrebujeme na toto finančné prostriedky zo strany členských eh, štátov, aby sme mohli aj našich novinárov, aj našich zamestnancov redakcií ďalej školiť, aby sme naďalej boli konkurencieschopní. Taktiež sa zaberáme otázky, e, pardon, etickými otázkami, témami ako napríklad e, tolerancia, medzikultúrny dialog, e, práva a povinnosti pri podávaní správ a sme presvedčení, že menšinové denníky sú aj pre Európsku úniu dôležité ako informačné kanály, pretože vidia Európsku úniu pozitívne, vidia v nej e, veľkú príležitosť a zároveň zároku pre svoju existenciu a preto často tieto denníky až neprimerane veľa často podávajú informácie ohľadom európskych tém. Taktiež navrhujeme, aby sa zaručilo, že príslušníci menšín by boli zastúpení vo väčšinových médiách ako novinári, alebo taktiež boli prístupní na rôznych gremiách, kde sa rozhoduje. Aj taký, čo týka rozdeľovania verejných zdrojov, aby tam mohli spolu rozhodovať. A taktiež Navrhujeme, aby sa vytvorili rôzne výbory, ktoré by eh, poskytovali právnu pomoc a ktoré by mohli možno aj sankcionovať. A samozrejme, internet je veľmi dôležitý pre menšiny, ale keďže nemáme dostatok štátnej finančnej podpory, tak eh, kvalita a prístupnosť týchto informačných zdrojov nie sú primerané. Samozrejme, technický vývoj nám taktiež dáva veľa príležitostí aj tlačeným médiám, aj elektronickým. Sú tam zaujímavé platformy, napríklad eh, katalánske noviny El Periodico a ďalšie používajú prekladateľský software. No a zo skúsenosti sa ukázalo, že budovanie európskej identity potrebuje aj európske menšinové verejnoprávne médiá, ktoré by mohli ponúkať svoj obsah, obsah aj elektronicky a to nie len vo väčšinových jazykoch alebo oficiálnych jazykoch, ale v menšinových jazykoch. A mala by sa venovať väčšia pozornosť Um, jazykovým menšinám a ich médiám. Ďakujem. Ďakujem všetkým rečníkom. Teraz požiadam spravodajcu, aby na záver sa ešte vyjadril. Kolegovia, určite ste si uvedomili, že toto je veľmi široká téma. To ste videli aj z prezentácií Komisia Rady Európy. Bolo tu mnoho aj správ v tomto výbore aj v iných výboroch. Takže, pán Naď, ja vás vyzvem, aby možno ste sa na záver ešte vyjadrili. Až nakoniec potom, až sa vyjadria ďalší kolegovia. Táto správa pána Nadia sa sústreďuje na otázky predovšetkým práv menšín a tak ďalej. Ale táto diskusia vychádza z príspevkov našich rečníkov, ktorí spomenuli aj ďalšie aspekty. Keďže samozrejme sú tu dozvuky ešte aj ďalších správ o menšinách, má to teda mnoho rôznych aspektov, ktoré tu boli spomenuté, len na to chcem upozorniť. Boli tu mnohí rečníci a niektorí sa sústredovali konkrétne na správu pána Nadia. Takže ako prvý bude hovoriť pán Šogor? Koľko času mám? Minutu. Birgit Cipel nie je predsednička, takže ja vám dám dve. Dobre, budem hovoriť skôr heslovite, tak ako to hovoria Nemci, šlágvord, ako keby vás tým slovom chceli udrieť. Takže, Problém definície menšín mali by sme sústredovať na zodpovednosť členských štátov alebo na nezodpovednosť členských štátov v súvislosti so smernicou o nediskriminácii. Po druhé, implementácia dnes môžeme hovoriť skôr o neimplementácii. Je to systematická neimplementácia rozhodnutí, odporúčaní a rozsudkov a tým pádom sa v podstate normalizovalo neplnenie predpisov v signatárskych členských štátov a Rumunsko je tomu najlepším príkladom. Rôzne vlády po vstupe do Európskej únie sa stávajú k e, jazykovým administratívnym právam menšiny ako k niečomu, čo môže, ale nemusí byť. Taktiež sa sa renacionalizovali napríklad e, komunitné budovy e, církvy, menšinových církví a tak ďalej. Ďalej, po tretie, kompetencie, právomoci. Niekto hovoril o tej dileme, že je tu obmedzenie kompetencií, ale zároveň je tu potenciál európskeho práva. Možno by sme sa mali skôr sústreďovať e, na to európske právo základné práva menšín budú naprieč Európskou úniou rešpektované len pokiaľ budeme mať komplexný systém EÚ na ochranu menšín, ktorý pôjde ruka v ruke s monitorovacím mechanizmom. Takže len európske právo môže vynútiť tieto ustanovenia. My už za nášho mandátu sme pracovali na tejto téme v rámci správy o európskom občianstve. Taktiež sme mali rôzne uznesenia. Takže moja otázka, poveste nám, čo môžeme robiť my, aby sme pokročili v tejto otázke. Ďakujem. Ďakujem. Pán Šogor, teraz pán Jurek. Ďakujem. Právo na kolektívnu pamäť, využívanie materského jazyka. To je veľmi dôležité pre, každ- pre identitu každého človeka. Mnohé problémy, ktoré v Európe máme, pochádzajú z toho, že nemáme dostatočnú politiku v tejto oblasti. A taktiež sú tu preto, že európske inštitúcie nie sú dostatočne aktívne, čo týka podpory menšinových práv. A my sme vyzývali mnohokrát Európsku komisiu, aby konala a dostali sme takú odpoveď, že to nie je ich záležitosť a preto som veľmi vďačný spravodajcovi, pánu predsedovi, aj všetkým, ktorí sa zúčastnili na dnešnej diskusii som veľmi rád, že môžem o tejto otázke hovoriť. Máme mnohé problémy, napríklad s Nemeckom, našim najväčším susedom. A už po 30 rokov bola v platnosti bilaterálna zmluva, a z ktorej vyplýva tá povinnosť, že oblasti vzdelávania je treba zaručiť právo na národnú identitu. Napríklad máme problém s aktivitou Jugendamt v Nemecku, kde sa komplikuje komunikácia detí s vlastnými rodičmi v polštine. A my taktiež sme apelovali na Nemecko, ale oni nás ignorovali. Nemáme dostatočné nástroje na to, aby sme presadili v praxi tieto uplatnenia. Celá otázka Jugendamtu je ťažká, lebo nevidíme z ich strany žiadne pochopenie. Oni nechápu, že právom dieťaťa je hovoriť svojim materinským jazykom so svojimi rodičmi. A nehovoríme tu o jazyku, ktorý, ktorým sa hovorí niekde tisíc kilometrov od nemeckej hranice. Nie, hovoríme tu o jazyku susediacej krajiny, ktor- z ktorej prišli osoby, ktoré boli ocenené Nobelovou cenou, ako napríklad Čenkevič. Vidíme tu absolútnu ignoráciu ľudskej slobody. Takže s tým sa musí niečo robiť a chcel by som vám poďakovať, že sa venujete týmto otázkam. Ďakujem vám za to, že ste mali odvahu a položili ste tieto otázky v rámci vašej správy. Ďakujem. Budu Valero, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ak by sme mali začať od začiatku, máme deklaráciu o OSN, o ľudských právach, máme Európsky dohovor, o politických a občianských právach, máme rámcový dohovor Rady Európy pre menšiny, ale pokiaľ som vás správne pochopila, vo všetkých týchto dokumentoch, všetky tieto sú záväzné, ale sú záväzné medzi štátmi, áno, ale nie priamo voči občanom. A potom máme našu vlastnú zmluvu, článok 2, ten by mal byť záväzný voči členským štátom, ale nemáme žiadnu sekundárnu legislatívu. Máme antidiskriminačnú, ale to nie je dostatočné. A všetky tieto rámce máme a všetky tieto medzinárodné dohovory už tak dlhú dobu a stále sme v situácii, kde ľudia a menšiny s nimi sa stále zle zaobchádza tu v Európe, najmä s rómským obyvateľstvom. Takže máme veľký problém, si myslím, a pokiaľ chceme v Európskej únii zagarantovať minimálne štandardy v EÚ, musíme nájsť nejaké mechanizmy, aby sme to mohli urobiť. Pretože tak, ako to je teraz, Členský štát musí garantovať práva občanov a my nemôžeme nič urobiť. A vidíme to v rôznych príležitostiach. Nie sú to len menšinové práva, sú to aj iné práva pre iných občanov a my nič nerobíme. Takže aké je riešenie? Ako môžeme skutočne zaručiť, aby členské štáty si plnili svoje povinnosti? potrebujeme nejaké mechanizmy a rada by som počula od komisie a od ďalších, aké mechanizmy, čo potrebujeme. Ďakujem, veľmi dobrý príspevok. A mal by som dodať k tomu, pretože komisia spomenula, že kompetencie e, tohto výboru je, sú antidiskriminačné smernice, nie vždy to bolo tomu tak Spolu to bolo s výborom pre zamestnanosť a sociálne záležitosti, ale nedostatok implementácie je zlý. A tieto smernice neboli dostatočne komplexné v každom prípade, takže myslím, že je dobre to spomenúť, pretože to nepomáha z hľadiska ochrany menšín, odhľadnúť do toho, ako ich definujeme v Európskej únii. A myslím, že e, komisár robil dobrú prácu v snahe to presadiť, ale myslím, že je to i kultúrny problém aby sa to nestratilo v tejto diskusii. Dobre, takže ďakujem. Pán Franz, vítajte na tomto výboru. Minule som vás privítal, ale nemali ste sluchatka, takže nový člen výboru. Vítajte. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o stratégie inklúzie, keď si neuvedomíme, že práve najviac diskriminovaná menšina Rómovia táto skupina nie je zapojená do tejto realizácie. Ukazuje sa, že keď sa robí takýto prístup z hora patronalisticky, tak nie je možné urobiť zlepšenie. Najmä tabuizácia anticiganských e, sentimentov v týchto krajinách nevedie k zlepšeniu situácie. Prijatie druhého e, jazyka e, romčiny nepomôže skutočne deťom, pokiaľ deti a mladí ľudia nebudú mať rovnoprávny prístup k vzdelávaniu a bude existovať segregácia v rámci vzdelávacích systémov, alebo človek nemôže deklarovať, že je Róm, aby mohol fungovať v spoločnosti. Základ pre tento, túto oblasť je najmä v Európskej únii e, vyčlenovanie na základe vyčlenovanie na základe príslušnosti k rómskému etniku, etniku je pravidlo i pri de- deťom je potrebné zabezpečiť ochranu. Žiaľ, i v mojej krajine, v Nemecku, tieto práva sa často porušujú a tí, ktorí porušujú tieto práva, nemusia sa báť žiadnych dôsledkov. Druhý problém je korupcia, ktorá zabraňuje tomu, aby prostriedky pre inklu- stratégie inklúzie e, tie sa nedostanú k tým, ktorí ich potrebujú. A preto musíme menšinám E, menšiny zapojiť, vrátanie ich inštitúcií, medzivládnych e, organizácií. A na to je potrebné mať štruktúry i pri menšinách a podporovať tieto inštitúty. Tieto problémy zvládneme len vtedy, pokiaľ budeme mať rovnoprávne zapojenie týchto skupín a musíme tiež odsúdiť anticigánske postoje rovnako ako antisemické voči Rómom, ktoré existujú. Pretože Rómovia a Sintiovia žijú v Európe už staročia. Ďakujem pekne. Pán Adamov, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Otázka sformulovania minimálnych štandardov pre menšiny v Európskej únii je veľmi dôležitá pre Európsku úniu. Ako pán Naď povedal, v Európskej únii je 50 miliónov občanov, ktorí splňajú kritérium e, príslušnosti k národnostnej menšine. To je dôležitý údaj. No vidíme, že v rôznych členských štátoch existujú rôzne postoje voči menšinám voči zástupcom menšín e, niekedy s chybajúcou toleranciou. A preto Európska únia by mala si vziať za svoje ochranu menšín. To si však vyžaduje sformulovanie všeobecných paneurópskych štandardov. A jedno z takých vodiacich kritérií je rešpekt práv ľudí, ktorí patria k menšinám a ľudia z menšín majú zase špecifické potreby. Úplná rovnosť v ekonomickom, sociálnom, kultúrnom a politickom živote je nevyhnutná a na to je potrebné vytvoriť štandardy pre ochranu a obhajobu menšín. Musia byť relevantné, či už pre členské štáty EÚ, alebo i kandidátske krajiny, najmä e, krajiny Západného Balkánu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chce sa vyjadriť nejaký ďalší člen? A pán Naď, spravodajca, sa ujal svojho miesta. Takže môžem vás, pán Naď, poprosiť o záverečné komentáre a ktorýkoľvek člen z tohto výboru alebo i z ďalších počas rokov o, si vyhľadá konkrétny pohľad. Ako sme počuli, je to veľmi široká téma. Je to spojené s antidiskrimináciou, jazykom e, európskych menšín. Ja si spomínam na správu z roku 2004 po vstupe a tam som sa snažil pokryť správu, ktorú som vypracoval, snažil som sa správnymi nástrojmi, ktoré sme mali pokryť všetky tieto oblasti, o ktorých hovorila pani Bodovalero. Takže je to veľmi komplikovaná a široká oblasť a spravodajca sa snažil e, tieto rôzne aspekty zohľadniť v tej správe. Dúfam, že počas tohto vypočutia sa nám podarilo pokryť niektoré z týchto tradičných oblastí, ktoré možno aj nie sú v kompetencii všetky tohto výboru, ale sú predmetom záujmu tohto výboru. Takže pán Naď, chcete na záver sa vyjadriť e, a povedať, čo ste chceli dosiahnuť túto správu, Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem poďakovať všetkým rečníkom, za prejavy, pánu Bukovskému najmä, zodpovedný za, štátny tajomník zodpovedný za národnostné menšiny. Ďakujem vám za to, že ste zareagovali. Z pohľadu členských štátov, ako bývalý zástupca v Rade Európy, viem, aké excelentné rezolúcie boli odsúhlasené, ako pán Leidecker povedal, od, od roku 1949 je to jedna z najvýznamnejších tém Rady Európy. Je to ochrana národnostných menšín. Ako bolo povedané, e, je to medzinárodný právne záväzný nástroj, ktorý bol ratifikovaný 20, rámec bol ratifikovaný 24 členskými štátmi z 28 EÚ, ale aj ako Čaba Šogor spomenul, musíme tiež sledovať, ako prebieha implementácia v členských štátoch tohto ratifikovaného rámca. Takže zatiaľ, čo rada aktívne monitoruje tento priebeh, v EÚ je množstvo ťažností. I pri poslednej správe sme, si, sme za, znamenali mnohé sťažnosti na porušovania práv v členských štátoch. Niekedy ide o základné práva menšín. I keď vieme, že existujú gold, zlaté štandardy, ale nie sú skutočne záväzné a preto EÚ vytvorila kodanské kritéria pre kandidátske krajiny, ktoré chcú vstúpiť do Európskej únie. Myslím, že existuje veľký, veľká potreba pre 50 miliónov občanov, ktorí patria k menšinám, aby sa vytvorili skutočné záruky, e, ktoré by boli zárukami EÚ. Vidíte, 1,4 milióna podpisov pod Minority Safe Pack Initiative. Táto otázka právneho základu bolo prijaté rozhodnutie súdneho dvora, Európskeho súdneho dvora, na základe tejto občianskej iniciatívy. Takže Európsky parlament tiež uviedol v správe o základných právach, že potrebujeme minimálne štandardy pre národné menšiny a skup- národnostné menšiny a skupiny. My poznáme obmedzenia Európskej komisie a vieme, aká je flexibilná v rôznych iných politikách. A myslím, že Európsky parlament má zodpovednosť, aby urobil pokrok, aby komisia, aby sa našiel priestor a iné členské štáty, aby mali e, zodpovednosť. E, chcem sa spýtať komisie, ako vnímajú tento, toto rozhodnutie e, súdneho dvora, nielen z hľadiska e, tejto iniciatívy, ktorú podpísalo 1,4 milióna ale e, ľudí, ale i z hľadiska možnosti vytvoriť takéto minimálne štandardy. Ďakujem. Chcete rýchlu odpoveď komisie teraz? Ďakujem. Ďakujem. Len aby sme vyjasnili toto rozhodnutie Všeobecného súdu. Bolo to na základe dôvodov, pre ktoré komisia odmietla na začiatku registrácie tejto menšinovej SafePack iniciatívy. Táto iniciatíva obsahovala 11 iniciatív právnych aktov zo strany EÚ a komisia pôvodne to zamietla, pretože to neprezentovalo kompletný súbor nástrojov pre všetkých týchto 11 elementov. Takže Všeobecný súd rozhodol, že komisia mala napomáhať pri jednotlivých z týchto 11 návrhov, čo sme urobili. A tak sme zaregistrovali a len 2 z 11 e, z týchto prešlo a my sme k čiastočnej registrácii prešli. Keď to bude formálne predložené, tak zareagujeme ešte na týchto zostávajúcich 9 bodov v rámci troch mesiacov, ale žiaden z nich pri žiadnych z nich nemá komisia nejaké jednoznačné kompetencie na to, aby mohla stanoviť e, minimálne štandardy pre ochranu e, menšín, ale zatiaľ nebudeme predpokladať, čo sa stane, keď to bude predložené, bude vypočutie i v Európskom parlamente, aby sa títo body zhodnotili. Ďakujem. Dobre, ďakujem veľmi pekne kolegovia. Myslím, že príspevky od členov e, ukázali váš pohľad na práva menšín, minimálne štandardy a vaše pohľady na to, čo je veľmi široká a komplikovaná téma. Takže máme správu z vlastnej iniciatívy, ktorú môžeme upraviť, pána Nadia, a ďakujem vám všetkým za to, že ste na pozadí tejto správy viedli túto diskusiu a konkrétne chcem poďakovať našim hosťom za ich skvelé príspevky ako i vám všetkým. Ďakujem vám za váš čas. Myslím, že tejto téme sa i ďalej budeme venovať a ďakujem vám všetkým i členom za účasť na tejto diskusie, kolegovia. presentation by the Commission and afterwards to give the floor to Mrs. Metzola, who's reading something. From Mrs. Omar. Yes. So, colleagues, um, to those of you who are... Kolegovia, tí, ktorí odchádzate, prosím, odíďte láskavo v tichosti. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu, a síce bod 5, zriadenie Fondu pre vnútornú bezpečnosť. Tí, ktorí chcete ostať v sále, nech sa páči. Ide o návrh, ktorý prijala komisia, ktorým e, vytvára no, fond vnútornej bezpečnosti ako súčasť legislatívneho balíku, e, ako súčasť viacročného finančného rámca do roka 2021 až 2027 a pani Holmajer je spravodajkyňou pre túto tému. Ak sa nemýlim, e, zastupuje ju dnes pani Roberta Mecolá. Keďže pani Holmajer nie je prítomná, začneme teda prejednávať tento návrh. Neskôr tým, že dáme slovo komisii, aby predniesla svoj návrh. Máme tu zástupcu DG Home, výborne. Prepáčte, je tu trochu hluk. Počkáme, kým sa to utíši. Ak prosím chcete odísť, odíďte v tichosti. Roberta, ty teda nahrádzaš eh, Moniku Holmajer. Dáme teda slovo zástupcovi DG Home, aby nám priblížil základné črty tohto nástroja a potom dáme slovo Roberte Mecole, aby nám priblížila stanovisko spravodajcov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že máme priestor vyjadriť sa tento nový fond nesie rovnaký názov ako predchádzajúci fond, Fond vnútornej bezpečnosti. Snažíme sa využiť ponaučenia z minulosti. Fond ISAC e CEPS a bol predmetom interného hodnotenia a zistili sme, že dokážeme skonštatovať, že môžeme byť viac menej spokojní s výkonnosťou tohto fondu. Prispeli E, tieto kroky k tomu, že sa zvýšila angažovanosť členských štátov. Máme niekoľko príkladov, ako táto pridaná hodnota konkrétne bola prejavená. Ste, že nejde o finančné náklady z jednotlivých členských štátov, tiež sa zvýšili e, celkové národné finančné možnosti, e, tiež sa podpí, posilnili schopnosti spolupracovať členských štátov aj v oblasti vzdelávacích aktivít a súborné možnosti konať Európskej únie sa tiež zvýšili. Čo sa týka rozsahu pôsobnosti fondu, tento je podľa nás primeraný. Aj to sa uvádza v dokumente, ktorý komisia zverejnila v júni, a síce predbežné hodnotenie. Tam je podrobne uvedené, z čoho vychádzame v tomto hodnotení. Tiež sme zistili, že boli isté nedostatky v tomto fonde, najmä čo sa týka nedostatočnej flexibility k tomu sa zrejme ešte vrátime, keď sa budeme venovať eh, azylovému a migračnému fondu. Tento týždeň ešte ukázala sa nedostatočná flexibilita, čo bránilo Európskej únii konať. Niekedy nebolo možné vyšleniť prostriedky na správne priority uprostred finančného obdobia. Tiež eh, si to vyžaduje eh, väčšiu implikáciu, to je dlhodobým problémom Často e, sa ukazuje, že zjednodušenie je potrebné, ale nie vždy v dostatočnej miere sa nám darí ho presadzovať. E, často vidíme, že e, spoločný hodnotiaci rámec, monitorovací rámec až príliš neskoro nám poskytuje kritéria hodnotenia, na základe ktorých dokážeme vyhodnotiť, či členské štáty sú schopné vyhodnotiť účinnosť fondu Ďalej Fond vnútornej bezpečnosti a jeho rozpočtové krytie. Na tejto priesvitke vidíme okruh 5. Na rozdiel od minulosti máme bezpečnosť a obranu. Bezpečnosť je oddelená od migrácie, je to teda spolu s obranou a, a občianskou ochranou. Domnievame sa, že takto je to rozumnejšie rozčlené a v tomto okruhu vidíme, že v tom front vnútornej e, bezpečnosti a jeho sumy sa eh, zdvojnásobili eh, na 1,8, ak sa zahrnú aj agentúry. Tu vidíme konkrétnejšie doplnenie aj fondu pre vnútro tzv. A je eh, tu istá časť ide agentúram a istá časť ide aj samotnému fondu. Nebezabúdajme, že CEPOL, Europol, MCDA, teda bezpečnostné agentúry sú financované oddelenie z bezpečnostného fondu. Tento bezpečnostný fond neplatí um, za agentúry. Sú to osobitné výdavky. Agentúry majú svoj vlastný mandát, svoje vlastné prostriedky. A tiež vidíme, že Fond vnútornej bezpečnosti predstavuje 7 z celkového financovania. E, tu sa to znásobilo na 2,5 čiže celkovo sa to posúva e, z 1,5 miliardy na 2,5 miliardy. Agentúry teda obdržia 1,12 Europol, CEPOL, EMC, DDA, teda agentúra na boj proti drogám, e, sú tam zahrnuté. Tu sa pozrieme pozornejšie, aj keď v stručnosti, na rozsah pôsobnosti tohto fondu pre vnútornú bezpečnosť. Vidíme, že tento fond sa zameriava na horizontálne otázky. Isté, že celkovým cieľom je zaistiť čo najvyššiu mieru bezpečnosti, najmä v boji proti terorizmu, aj proti radikalizácii, závažnému zločinu a tiež novej vzmáhajúcej sa hrozbe kybernetickému zločinu. A tiež osobitným cieľom, okrem politických cieľov, sú tu ďalšie tri konkrétne ciele, a síce horizontálne ciele, jednak zvýšiť mieru výmeny informácií, to je jeden z hlavných nedostatkov v bezpečnostnej oblasti ďalej posilnenie cezhraničných spoločných operácií, teda väčšia podpora e, operatívnej spolupráci, e, spolupráci s ďalšími aktérmi, celou spoločnosťou a tiež posilnenie e, odolnosti na boj proti nepredvidateľným zločinom. Ďalej konkrétnejšie v jednotlivých týchto cieľových oblastiach je viacero priorít v rámci výmeny informáciou. To, sa chceme zameriavať na informačné systémy a siete, tak ako v minulosti ale samozrejme o mnoho aj do budúcna, ale nie len vytvorenie týchto systémov, ale tiež aktívne využívanie nástrojov, ktoré s tým súvisia. Nie len dostatočne vybavené aktualizované systémy, musíme mať však aj vyškolených pracovníkov, ktorí s nimi dokážu pracovať a čo je najefektívnejšie, aby prebiehala čo najefektívnejšie výmena informácií a údajov medzi členskými štátmi. Ďalej e, zintenzívnené cezhraničné spoločné e, operácie, pardon, to zhrňa spoločné vyšetrovacie týmy, ďalej spoločné hliadky, e, spoločné operácie, ako aj tiež vyhodnocovanie dopadu okrem iného aj politického cyklu čo veľmi dobre poznáte ďalej. Eh, rozvoj veľmi užitočných sietí, ktoré sme vytvorili v minulosti, napríklad sieť Atlas, Dispor, Airpor a podobne. Toto sú siete, ktoré naďalej Európska únia financuje a tiež adaptácie, aktualizácie, aby prebiehali čo najoptimálnejšie výmeny ďalej spolupráca s CEPOLom, Europolom a MCDD, ako aj s národnými agentúrami v členských štátoch. Ďalej tretí cieľ. To sa týka posilnenia kapacít. To nie sú nejaké záhady. Chceme podporovať vzdelávacie aktivity pre všetkých aktérov, najmä policajné zložky, právnych poradcov a tak ďalej Tiež musíme poskytovať e, vzdelávanie spoločnosti, musíme sa zameriavať na osvetové kampanie, e, to financujeme aj vybavenie, avšak vybavenie v niektorých členských štátoch e, prevzala krajina veľkú časť financovania, to sa nevždy ukázalo ako mm, najefektívnejšie, ako krok, ktorý prináša najväčšiu pridanú hodnotu. Zistili sme, že je vhodnejšie obmedziť mieru na vybavenie najmä čo sa týka štandardného vybavenia. Neskôr teda uvidíte, že bežné vybavenie eh, hliadkové vozidla, dajme tomu, to by sa malo financovať z bežného rozpočtu eh, krajiny, to teda nie je možné vykryť z tohto fondu. Je tiež tam stanovená eh, maximálna percentuálna úroveň, ktorej je možné to čerpať ďalej. Rozdelenie financovania to je dôležité ďalej e, v financovaní agentúr, Europol, CEPOL, EMC, DDA. To sú agentúry, ktoré majú obrovské e, výsledky za sebou. Chceme pokračovať v ich financovaní. Nie je celkom jasné, e, konkrétne v akých sumách komisia sa chystá predložiť návrh vo ročnom rozpočtovom konaní. O aké sumy pôjde, tiež sa chceme snažiť o to, aby agentúry bolo, boli o mnoho užšie zapojené do fázy programovania je to dôležité eh, pre všetkých, aby komisia, parlament a agentúry eh, spolupracovali aj vo fáze plánovania, ale aj vo fáze implementácie. Ďalej, čo sa týka peniazy konkrétne, ako sa budú rozdielovať peniaze členským štátom, tu nehovoríme o kritériách rozdeľovania, hovoríme o tom, ako chceme oddeliť, rozdeliť eh, podielové financovanie 2,5 miliardy eur, to je celková suma 50%, teda 1,25 miliardy. To bude úvodné financovanie na začiatku obdobia na účely národných programov. Chceme sa snažiť o čo najvyššiu mieru flexibility. Ten radikálnejší návrh bol v tom, že ten zvyšný podiel, tá zvyšná polovica, to by sa mohlo rozdeliť v priebehu obdobia až do roku 20 2027 20 eh, pri strednodobej revízii. Naposledy, ako iste viete, to bolo trochu nepríjemné pre parlament. Eh, premeškali sme možnosť eh, zaistiť pridelenie financovania v rámci strednodobej revízie. Teraz to chceme napraviť. Chceme, aby sa pri strednodobej revízii prehodnotili priority, aby bolo možné presunúť financovanie teda v roku 2024 eh, bude možné vyčleniť eh, tento podiel peňazí 250 miliónov. A potom ešte zostane miliarda eh, na tematické nástroje. Každé dva roky sa budú vyčlenovať prostriedky na nové priority, ktoré sa budú prejednávať v rámci postupu komitológie. To sú kritéria, na základe ktorých sa budú rozdielovať peniaze podľa členských štátov. Budeme vychádzať z troch neutrálnych kritérií a síce 40 z hľadiska podielu obyvateľstva, ďalej 15 z hľadiska územia a 45 z hľadiska investičného podielu na HDP. Teda o chudobnejšie krajiny dostanú viac prostriedkov. To sú tie žlté časti grafu, tie krajiny, ktoré budú musieť viac využiť svoje prostriedky, tie dostanú 15 a 40 to je čiernou. To sa bude posudzovať podľa počtu obyvateľstva. Zamýšľali sme sa nad bezpečnostnými kritériami. Tieto kritéria totiž nie sú bezpečnostné, ale je to veľmi zložité, ba dokonca až nemožné v súčasnosti určiť relevantné kritéria, ktoré by sa dali uplatniť na všetky členské štáty, ktoré by sa dali pravidelne vyhodnocovať a z ktorých by sme mohli vychádzať pri vyčlenovaní prostriedkov. Nechceme využívať teda nedôveryhodné kritéria, rozhodli sme sa preto uprednostniť tieto tri základné kritéria. Zlepšenie fungovania fondu, zvýšili sme mieru financovania, ako som už povedal, máme väčšiu mieru flexibility, to je dosť radikálne, vzniká nová flexibilita. E, ďalej máme nové prostriedky, e, riadenie financovania e, s novými podmienkami, napríklad sú tu odporúčania, závery zo šengenského hodnotenia. To bude podmienka pre členské štáty, že musia využiť toto financovanie, aby implementovali tieto odporúčania. To už robia tak či tak vo všeobecnosti ale bude to ešte povinnejšie v budúcnosti. Tiež je ďalšia podmienka v prípade, že dôjde k konaniu vo veci porušenia eh, v jednej z konkrétnych priorít, budeme môcť pozastaviť financovanie v prípade, že sa spustí takéto konanie v niektorej oblasti. Ďalšia novinka, niečo, čo sa osvedčilo v Fonde pre hranice a síce operatívna podpora, 100% financovanie administratívnych prevádzkových nákladov na informačné systémy, čo dáva členským štátom možnosť rýchlejšie implementovať tento fond. To sa však obmedzí na maximálne 10 A potom ešte posledná odrážka. Snažíme sa o zlepšie zosúladenie s legislatívnym procesom EÚ, s prioritami EÚ, napríklad eh, podobne ako v prípade CPR, taktiež využívame partnerské dohody, štruktúrne fondy a priority, ktoré sú zapracované do iných nástrojov z ESF a podobne. Chceme, aby bezpečnosť bola relevantná vo viacerých nástrojoch EÚ. E, vieme, že zdroje sú obmedzené najmä v štrukturálnych fondoch. E, ďalším zlepšením v tomto fonde je tiež možnosť vyššej miery spolufinancovania, aby sa presadzovali konkrétne kroky ktoré podľa nás majú pridanú hodnotu, napríklad boj proti radikalizácii, prevencia radikalizácie a tiež vývoj informačných systémov, ktoré budú e, obsahovať interoperabilitu. Niekoľko krokov, ktoré e, nebudú pokryté, napríklad e, údržba, taktiež donúcovacie vybavenie, taktiež e, odmeny pre informátorov alebo e, kroky, ktoré nemajú pridanú hodnotu. Mm. Ďalej to prebehne rýchlo. Tu sa vysvetľuje vlastne flexibilita, je to tematická povaha tohto fondu rozdelené na grafe. E, na tejto priesvitke vidíme, ako funguje tematické rozdelenie v ľavej časti. Je 50% prostriedkov, to sa bude predelovať v období 2000 21, potom 10%, ten tmavohnedý, obdlžník 10% financovania do roka 2024 pre strednodobé revízii na základe tých istých kritérií ako tých 50%, ale s novými e, štatistikami, s novými dátami za posledné 3 roky, teda 50% e, sa pridelili e, na základe údajov z posledného roka v roku 2024 sa teda využijú údaje z roka 2023 alebo 2022. Podľa toho, ktoré údaje budú k dispozícii. Potom na druhej strane je flexibilita pre túto tematickú časť. To znamená, že je možné využiť rozličné nástroje, ktoré sú už v dispozícii, napríklad a konkrétne kroky únie, aby sa pridelili prostriedky pre priority, ktoré prinášajú významnú pridanú hodnotu. V súčasnosti totiž členské štáty dostanú celkovú sumu na začiatku obdobia, a pridelia si to podľa svojich priorít, dajme tomu v roku 2014-2015 to urobili a potom prídu nové priority, pretože veci sa postupne zmenili alebo vzniknú nové priority, ako napríklad ETIAS, PNR a podobne. Členské štáty už nemali však možnosť presunúť prostriedky na tieto nové priority. Prostriedky totiž už boli pridelené na iné účely. Policajné zložky, implementačné agentúry už začali implementovať, plniť, mm, pretože isté, že chceli čo najskôr začať eh, s týmto procesom, aby sa to stihlo. V roku 2016-17 sme priniesli nové priority, ale už bolo neskoro. Už e, tieto peniaze boli rozdelené na iné účely. A preto sme nedokázali tieto prostriedky e, využiť e, podľa nových priorít, teda tie prostriedky, ktoré spadali do spoločného stravovania. To sa udialo v prípade systému ETIAS, v systéme PNR taktiež a tiež v boji proti terorizmu a boji proti radikalizácii. Museli sme oslobiť vás, rozpočtový orgán, požiadať o prostriedky navyše. My sa teda snažíme takýmto spôsobom poskytnúť väčšiu flexibilitu, aby bolo možné presunúť prostriedky podľa aktuálnych priorít. Pokúsim sa to uzavrieť. Tu je priblížené, ako by sa to tematicky rozdelilo každé dva roky by sa spustil program, tak by sa predložilo potom parlamentu, rade a členským štátom na prejednanie, aké by mali byť priority na dané obdobie a tiež e, aké modality plnenia by sa využili, či to bude núdzová pomoc, nadnárodné kroky, tiež e, navýšenie financovania k prostriedkom členských štátov a podobne. Tiež e, v rámci tejto tematickej časti je stanovená metóda na doplnenie národných programov, a pričom tam bude o mnoho nižšia byrokratická záťaž. Prečo to vôbec navrhujeme? Myslím, že už som to trošku priblížil. Je potrebná väčšia flexibilita, je potrebné, aby sme mali možnosť doplniť financovanie členských štátov, taktiež poskytovať podporu v reálnom čase, bez toho, aby sa museli dlhavo revidovať národné programy, pri pridelovaní financovania, aby nebolo nevyhnutné za každým oslovať rozpočtový orgán so žiadosťou o prostriedky, aby sa museli potom revidovať národné programy. Spravidla to trvalo zhruba 8 mesiacov, chceli by sme to preto zrýchliť, skrátiť, zefektívniť. Ďalšie vylepšenie oproti aktuálnym podmienkám eh, podmienky sa zharmonizovali e, so štruktúrnymi fondmi. Predložili sme to aj vám, aj ostatným aktérom, vlastne ako jednotná príručka pre fondy, ktoré spadajú do spoločného riadenia. E, Členské štáty príjemcovia budú mať jediný súbor pravidel pre štruktúrne fondy a pre tento náš fond. To je dôležité napríklad pri financovaní e, priestorov verejnej ochrany, ak teda chceme chrániť verejné priestory ak členské štáty, stavebné firmy, mimovládky alebo ktokoľvek v oblasti boja proti radikalizácii chcú spustiť program na boj proti radikalizácii, e, bude možné e, požiadať e, o prostriedky aj zo štrukturálnych fondov, aj z tohto bezpečnostného fondu na základe tých istých pravidiel. Niektoré zúčastnené strany toto kritizovali a stiažovali si, že zase sa menia pravidlá ale áno, menia sa pravidla, meníme ich, pretože chápeme, že do budúcnosti potrebujeme lepšiu harmonizáciu. Toto pomôže príjemcom, členským štátom, aby mohli jednoduchšie pracovať. Ďalšia prísvitka. Takže tuto len rýchlo. Nebudem to úplne vysvetľovať. Sú tu len rôzne nástroje, ktoré môžu prispieť k našej bezpečnosti. Ďalej. Ako som povedal, toto je posledná prísvietka, pán predseda sú dve oblasti, kde sme sa veľmi snažili naprieč oddeleniami komisie, aby sme určili bezpečnosť ako našu prioritu, aby sme zaručili doplnkovosť a plnú koherentnosť a aby sa to prípadne občas aj prekrývalo, pokiaľ je to potrebné. Napríklad tu máme aj extrém, externé nástroje, e, ktorým sa financujú e, bezpečnostné aspekty v tretich krajinách. A samozrejme, tu máme teda doplnkovo s tými externými nástrojmi, ďalej tu máme eh, taktiež synergiu s digitálnou Európou, s eh, Európskym fondom regionálneho rozvoja a tak ďalej. Ďakujem. Ďakujem. Prepačte, že vás popoháňam, lebo máme tu ešte veľa bodov na programe. Roberta, prosím. Rýchlo. Ďakujem Klodetu, nahrádza Moniku Holmajer, spravodajkyňu, ktorá tu dnes s nami nemôže byť. Chcela by poďakovať komisii za vyvážený návrh, ktorý predstavuje skvelý základ pre ďalšie diskusie. Ďakujem, ďakujem vám aj za skvelú prezentáciu, ktorá tu dnes zaznela. A my ocenujeme, že komisia uznáva ako prioritu bezpečnostné otázky a že navrhuje viac než zdvojnásobiť fond ISF z miliardy eur na 2,5. Toto e, bola otázka, už sa veľmi naša skupina EPP zaoberala. Ide tu predovšetkým o posilnenie, modernizáciu IT systémov, vytvorenie lepšej interoperability a taktiež, e, čo sa týka otázky školenia, tam je to treba podporiť. Monika taktiež e, víta cieľom komisie zaručiť koherentnosť s relevantnými ďalšími fondami, ako napríklad azylovým fondom a tak ďalej. A toto nám pomôže vytvoriť synergie a taktiež to podporí súčasne platný právny rámec. Bude to predstavovať alebo povedie to k zjednodušeniu rôznych postupov. Taktiež veríme, že kolegovia v gestorskom výbore REGI z toho urobia adekvátne robustný nástroj. Taktiež vítame spoločné spravovanie financií medzi parlamentom a komisiou, že komisia chce prideliť 60 zdrojov na národné programy. To sa nám zdá byť logické a férové. Takže na začiatku programu by bolo k dispozícii 50 financií a potom by sa to postupne prehodnotilo a videlo by sa, ako sa program implementuje. Je treba vytvoriť systém stimulov pre účinnejšie využívanie financií v členských štátoch, taktiež musíme prioritizovať jednotlivé ciele a nezaťažovať ich prílišnou byrokraciou. Máme mnohé otázky, ktoré by sme chceli položiť komisii. Pokiaľ to nevadí, môžeme ich teraz prečítať. Taktiež budeme musieť diskutovať o tom, ako toto nariadenie zaručí, že sa dostane príslušné financovanie k prioritám európskej bezpečnosti, zatiaľ čo sa zaručí aj dostatočná flexibilita preto je to dôležité predovšetkým v malých krajinách, ako napríklad aj u nás na Malte. Takže prvá otázka. Aké je racionále novej architektúry európskych projektov v oblasti vnútra a spravodlivosti? Prečo rezerva 10 musí byť súčasťou všeobecných ustanovení, keďže toto bolo súčasťou návrhu aj e, v súvislosti s ďalšími e, fondami. Mohla by nám komisia vysvetliť, ako to bude v praxi fungovať? Alebo menujte aj nejaké konkrétne príklady zjednodušenia manažmentu fondu, keďže tento fond je zásadný, by zaručil bezpečnosť pre európskych občanov. Prečo komisia explicitne eh, vylúčila agentúry eh, pre otázky spravodlivosti a vnútra z tohto financovania v tejto oblasti. Posledná otázka. Čo sa stane, keď eh, členské štáty vyčerpajú všetky financie ešte pred poločasovým vyhodnotením. Monika vám ešte raz ďakuje za e, tento veľmi hodnotný dokument a teší sa na spoluprácu s tými spravodajcami aj s komisiou. Ďakujem. Komisia sa vyjadri až na koniec. Pani Kienge, tieňová spravodajkynia SAD. Ďakujem, Claude. Taktiež by som chcela poďakovať komisii za to, že nám takýmto vyčerpávajúcim spôsobom predstavila tento návrh. Chcem poďakovať spravodajkyni aj za to, že nám stručne predstavila svoje pozmenujúce návrhy. Som si istá, že budeme úzko spolupracovať v tejto oblasti bezpečnosti, lebo je to oblasť, ktorá sa neustále vyvíja a vyžaduje si e, dobrú koordináciu na európskej úrovni. Vypočuli sme si rôzne návrhy a kritéria, ktoré budú relevantné pri uplatňovaní tohto fondu. Flexibilita, zjednodušenie, dobrá koordinácia, koherentnosť, bezpečnosť nie je niečo, čo by sme dosiahli bojom, ale práve prevenciou, koordináciou, spoluprácou a preto je tu kľúčová úloha členských štátov, pokiaľ chceme zaručiť to, že aby sa spoločne čelilo a úspešne čelilo týmto problémom. Je boj, treba bojovať proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami a s migrantami. Je treba bojovať taktiež proti terorizmu a radikalizácii. Toto je zásadné pre našu skupinu a taktiež v tejto súvislosti rešpektovanie základných práv a ľudskej dôstojnosti. Tento fond sa musí uplatňovať takým spôsobom, že sa budú plne rešpektovať hodnoty a princípy, ktoré sú zakotvené v Európskej charte základných práv a taktiež v medzinárodných dohovoroch. Predovšetkým v oblasti práv a ich ochrany budeme aktívni v súvislosti s vytváraním pozmeňujúcej návrhov a Tešíme sa na úzkú spoluprácu s pravodajkyňou. Momentálne nemám otázky, ale Dúfam, že budeme spolupracovať plodným spôsobom, aby sme mohli objasniť rôzne aspekty, o ktorých sa to už dnes hovorilo. Ďakujeme, Cecil. Ešte niekto ďalší? Pán Franc? Nie? Dobre, takže pán Gastolu, môžete sa vyjadriť týmto otázkam. Ďakujem za otázky. A za príležitosť vyjadriť sa k niektorým z nich. Takže, tie prvé otázky. Vy ste povedali, čo sa stane, keď členské štáty vyčerpajú všetky peniaze už pred poločasovým vyhodnotením. Preto máme tento tematický nástroj. Každé dva roky, v roku 2021, 2023, 2025, možno 2026, alebo nie. Možno to v poslednom dobi bude 3 roky a každé teda 2 roky tam bude vyhodnotenie a budú sa pridelovať peniaze vždy po polčasovom vyhodnotení a tieto peniaze pôjdu na európske priority, ktoré budeme aktualizovať. v minulosti, čo sme nevyužívali, to sú e, v podstate paušálne sumy, o paušálne čiastky. Možno by to zjednodušilo situáciu členským štátom. Nevyužívali sme to nie, pretože to nebolo atraktívne, ale členské štáty očakávali od komisie, že im dá jasnejšie inštrukcie. Ale napríklad tu eliminujeme povinnosť mať nejakých príslušných e, orgánov. Možno členské štáty od prvého dňa budú môcť čerpať prostriedky bez toho, že by museli 6 mesiacov prechádzať tým procesom menovania nejakého príslušného orgánu. Samozrejme, budú tu možnosti e, ex post e, hodnotenia, či všetko prebieha v svoje s pravidlami. Taktiež sa týka núdzovej pomoci. My chceme mať predovšetkým organizovaný európsky rozpočet, sme rozpočtovým orgánom, chceme tam mať oddelené peniaze v rámci nášho nástroja a na druhej strane pre agentúry. A pokiaľ umožníme presuny financií napríklad z nášho fondu agentúram, tak potom v podstate je to celé nejasnejšie, je to ťažšie kontrolovať. Keď začne presúvať peniaze z jedného nástroja do druhého, tak v podstate sa to odchyluje od rozhodnutia rozpočtového orgánu, pretože tam sa pridelo toľko peňazí agentúre a toľko do bezpečnostného fondu. Takže v podstate by sme sa odchylovali od tých pôvodných e, stan- stanovisk, možno v nejakej núdzovej situácii, to bude nutné, že bude potrebné rýchlo konať a odchýliť sa od pôvodnej predstavy rozpočtového orgánu, samozrejme teda vždy s príslušným dohľadom ako tá núzová pomoc bude fungovať. My sme túto núzovú pomoc využívali predovšetkým v oblasti migrácie a hraníc, ale menej v oblasti bezpečnosti. V podstate pôvodne EMAS nemal pridelené žiadne financie. My si myslíme, že tento nástroj by tam mať k dispozícii, aby sa v prípade potreby mohli navýšiť financie, treba zaručiť radné fungovanie, bude tu fungovať e, vždy na žiadosť členského štátu, komisia rozhodne, ako to bude konkrétne vyzerať. Samozrejme na základ nášho pracovného programu, ako viete, parlamentu bol e, komunikovaný alebo je komunikovaný aj rade každý rok. Núdzová pomoc doteraz vždy bola udelovaná priamo zo strany komisie nejakému účastníkovi, možno to môže byť nejaká vykonávacia agentúra, Europol, CEPOL alebo priamo členský štát, ale teraz už po tom rozhodnutí o účele peňazí bude možné, členský štát bude môcť priamo implementovať tieto peniaze. Doteraz to vždy prebiehalo cez prostredníka, ale v budúcnosti už členské štáty budú mať administratívnu možnosť priamo využiť e, túto núdzovú pomoc hneď po, čom, po, po tom, čo to odsúhlasí komisia. Tých 10 áno, táto dôležitá otázka, prečo je tam e, tá 10-percentná rezerva, keď štrukturálne fondy túto rezervu nemajú 10-percentnú. S tou 10-percentnou e, rezervou nemám až také dobré skúsenosti, ale čo týka štrukturálnych fondov. Tam sme toho názoru, že potrebujeme lepšiu flexibilitu. Táto oblasť vyžaduje väčšiu flexibilitu, lebo sa situácia eh, v praxi stále mení, vyvíja a preto musia mať možnosť prispôsobiť pridelovanie zdrojov aj v polovici programu. Štrukturálne fondy Tam sa situácia trochu pomalšie mení, takže no, tá flexibilita môže byť trochu nižšia. Čo sa týka tretich krajín a krokov v tretich krajinách, áno, toto je určitá zmena v rámci bez, Fondu bezpečnosti podstate sme tento fond koncipovali takým spôsobom, že akákoľvek interne vykonávaná akcia môže byť vykonaná aj externe. V tretej krajine môže, to znamená, že to tak bude, ale my veríme, že externé nástroje sú najlepším, najlepší spôsob, ako e, vykonávať konkrétne e, kroky a projekty v tretich krajinách. Avšak Fond vnútornej bezpečnosti v súčinnosti s tými ostatnými nástrojmi taktiež bude obsahovať túto možnosť. Ešte ľudské práva, základné slobody. Prepašte, zle som si to zapísal. Dobre, takže potrebujeme samozrejme v rámci nariadenia ustanovenia, ktoré by obsahovali aj tento aspekt ochrany základných práv, ľudských práv. A myslím si, že na týmito aspektami sa v oblasti bezpečnosti bude dobre dohliada, tak ako sa na nimi dohliada v oblasti migrácie. A samozrejme to musí byť v plnom súlade s chartou základných práv. Toto je kľúčové. Myslím, že som sa vyjadril k všetkým otázkam. Môžete sa na mňa naďalej obrácať s vašimi otázkami a ja ďakujem za príležitosť vám prednes moju prezentáciu. Ďakujem za vaše odpovede. Musíme tento bod teraz už uzavrieť. Ďakujem kolegovia za vaše vyjadrenia. Teraz prejdeme k bodu 6. Tu je nariadenie o systéme vstupu-výstupu. Spravodajca je pán Diaz de Mera, ktorý tu dnes nie je. Takže uvediem len tri také menšie aspekty, ktoré sú pokryté korigendom textu. Prečítam ich. Predovšetkým je to úprava údajov ohľadom držiteľov pasov. Tam to ešte nie je pokryté narodením, a toto sme si uvedomili až po schválení. Tie sú teda držiteľov e, pas, vatikánskych pasov. Toto bude uvedené v, usta- v úvodnom ustanovení 32. A preložíme to do článku 16 a tam sa teda objasní, že to týka všetkých tých príslušných e, prvkov. Sú to skôr také technické veci, alebo to treba objasniť. Takže podľa pána Diaza de Meru by toto pre výbor nemal byť program, problém. Je tu niekto za komisiu? Chcete sa vyjadriť? Pokiaľ nie, tak pokiaľ nikto nenamieta, tak v súlade s pravidlom 231 e, tretím odsekom uspokojivým spôsobom prebehla diskusia. Bolo, bolo to odsúhlasené a dostáva sa to na plenárku podľa 4. odseku pravidla 231. Teraz prechádzame k bodu 7. Tu budeme hovoriť o návrhu správy pre e, výbor Júri ohľadom ochrany osôb, ktoré informujú o porušovaní európskeho práva. Majte je spravodajkyňou, ale nemôže to byť, takže pán Depre láskavo zastúpi kolegyňu a predstaví návrh správy Žerár. Ďakujem. A prosím, predstav nám teraz správu v mene Majte. Ďakujem. Euh, Ďakujem pekne. Chcel by som neskôr ospravedlniť kolegyňu eh, majete Pagazarotunova, ktorá sa dnes nemôže zúčastniť schôdze, pretože má povinnosti mimo Bruselu. Teda v jej mene by som rád predniesol stanovisko, ktoré predkladá a ktoré sa týka návrhu smernice čo sa týka osôb nahlasujúcich porušenie práva únie a čo sa týka ich ochrany Majte ma požiadala, aby som upozornil, že pracovala v úzkej spolupráci so spravodajcom výboru, spravodajkyňou výboru Júri, pani Grozier, a že sa dohodli obidve, že návrh stanoviska, ktoré sa vám predkladá, bude u, mať za cieľ doplniť návrh správy E, ktorá sa predkladá v výbore Júri. Po prvé, pozniece návrhy, ktoré sa týkajú konania denunciácie sú minimálne. Obe spravodajkyne zhodnotili, že výbor Júri sa tomuto bude venovať. Naša spravodajkyňa navrhla isté pozmeňovacie návrhy, ktoré doplňajú a sú podľa návrhu smernice najmä tým, že sa doplňajú E, kritéria výkladu e, na úrovni súdneho dvora do definície pracovníka. Ďalej po druhé, ďalší návrh spravodajky, niektorý zdôrazňuje, je zvyšená ochrana tých, ktorí upozorňujú na nekalé konanie mimo kontextu e, pracoviska. Isté, že najpriamejšie a najnegatívnejšie dopady z pravidla vyplývajú z toho, že je e, zmluvný vzťah e, medzi touto osobou a zamestnávateľom a nesmieme zabúdať, že aj súkromný život takéhoto um, človeka, ktorý upozoruje na nekalé konanie, môže byť ovplyvnené tým, že poukáž na nekalé praktiky na pracovisku. Preto táto ochrana sa musí vzťahovať aj e, na túto oblasť. Je to obsiahnuté v viacerých pozňovacích návrhoch, tak aby bol rozsiahlejšie e, zaručený súbor ochrany týchto osôb ďalej. Spravodajkynia navrhuje, aby sa zavedla aj anonimnosť, nielen dôvernosť. V niektorých prípadoch, v prípade, že systém dôvernosti e, nedostatočne poskytne ochranu, anonimita môže byť jediný spôsob, ako daná osoba môže zaručiť svoju ochranu. Ďalej po štvrté, naša tenová spravodajkynia tiež E, zapracovala viacero definícií do týchto nových pravidel ochrany údajov, tak aby bola zistená väčšia právna istota a tiež na to, aby sa zvýšila cezhraničná ochrana týchto osôb upozorňujúcich na nekalé konanie a tiež čo sa týka zhromažďovania údajov, ktoré nejako nesúvisia s rozsahom pôsobnosti smernice a postupov, ktoré sú tu popísané. Na záver, pán predseda, vážni kolegovia, návrh stanoviska, ktoré predkladá naša spravodajkyňa, obsahuje 32 pozňacích návrhov. Ako som už povedal, je tu snaha o rovnováhu s tým, čo sa navrhuje vo výbore e, čo navrhuje pani Rozier. Naša spravodajkyňa ma požiadala ešte, aby som e, vám odkázala, že je k dispozícii a plne ochotná spolupracovať so všetkými tenemi spravodajcami naša skupina, aby sa dosiahol čo najoptimálnejší výsledok. Toľko teda, pán predseda, čo som chcel povedať v mene spravodajkyne. Ďakujem, Gerard. Krasne si to prečítal, úplne precítene, ako keby si to bol napísal sám. Je to veľmi dôležitá otázka. Máme tu dvoch tiež spravodajcov. Ako prvá bude hovoriť pani Stevens za EKR. Ďakujem. Vážne kolegovia, pán predseda, predovšetkým by som chcela poďakovať spravodajkyni za odvedenú prácu. Napriek tomu, že e, ten, o tento návrh sa postará pre všetkým výbor Júri. Som rada, že aj my k tomu môžeme prispieť v rámci výboru LIBE. Nedávne škandály ako napríklad Dieselgate, LuxLeaks, Panama Papers, alebo e, súčasný prípad e, e, Cambridge Analytica ukazujú, že informátori hrajú dôležitú úlohu pri odhalovaní ilegálnych praktík. Tieto praktiky sú škodlivé pre jednotlivých občanov, ale aj pre celú spoločnosť. Informátori dohliadajú na pravdu a preto sa slúžia ochranu. A to, ale toto neznamená, že každého môžeme vnímať ako informátora. A preto si tu kladiem otázku ohľadom toho širokého pojmu informátor v rámci toho návrhu. Termín informátor v podstate už nie je vnímaný tak, už nevyzerá tak seriózne a takýto informátor by potom nemal alebo stratil nárok na ochranu a taktiež sú tu e, záujmy a ďalších strán, ktoré nesmieme stratiť zo zreteľa. Napríklad e, informátor musí alebo má na sebe e, dôkazné bremeno, musí predložiť dôkazy predtým, než informuje. A ja sa teším na spoluprácu so spravodajkyňou, aby sme dospeli k vyváženému textu. Ďakujem. Ďakujeme a teraz pán e, Košter je tým spravodajcom za SAD. Vážený pán predseda, ďakujem za prezentáciu tohto návrhu a taktiež za doterajšiu prácu spravodajkeni. Vďaka vytrvalosti Európskeho parlamentu komisia konečne prišla s návrhom legislatívneho textu a ja súhlasím, že je na čase, aby tu bola právna ochrana osôb, ktoré informujú o porušovaní európskeho práva a musíme na európskej úrovni chrániť informátorov a SAD je jasné, že informátori hľajú kľúčovú úlohu pri odhalovaní ilegálnych aktivít alebo nejakých nekalých postupov a z nášho pohľadu informátory sú zásadní, čo sa týka ochrany verejného záujmu, musí sa ručiť transparentnosť, bojovať proti daňovým unikom a organizovanému zločinu a taktiež sú centrálnym pilierom boja proti korupcii a e, pri zaručení toho, že E, tu bude spravodlivosť e, aj čo týka nekalých postupov napríklad spoločnosti. Oni odhalujú takéto konanie a pokiaľ by nebolo ich, tak tieto informácie by neboli odhalené. Takže je treba povedať, že ochrana informátorov je zásadná pre e, slobodu vyjadrovania, pluralitu názorov, demokracie a slobody. A ja vítam návrhy spravodajkyne, ktoré podporujú alebo posilňujú e, anonymnosť a dôvernosť e, informácií o informátoroch a taktiež chcem zdôrazniť, že informátori e, riskujú osobne aj súkromne a niektoré z nich, niektorí z nich musia čeliť aj rôznym dôsledkom finančného alebo psychického charakteru. A taktiež by sme mali baviť o tom, ako bude vyzerať odmena pre informátorov. Ja sa teším na spoluprácu s pravodajkyňou. Už sme o tom začali hovoriť minulý rok. Ja som si istý, že na konci budeme mať e, dobrý systém ochrany informátorov, ktorí upozornia na porušovanie európskeho práva. Ďakujem. Ďakujeme, Dietmar. A Gue. Za Gue bude hovoriť Barbara Spinelli. Ďakujem. Pán predseda, Chcem poďakovať spravodajkyni za skvelo odvedenú prácu, za zmeny týkajúce sa napríklad ochrany údajov a taktiež eh, v súvislosti s tým, aby informátori, ktorí nechcú odhaliť svoju totožnosť, aby to nemuseli urobiť. Absolútne súhlasím. Možno, že nejaké veci by sa dali doplniť alebo zlepšiť, ale myslím si, je to skvelé, skvelý východiskový dokument. Ja zašlem pozmenujúce návrhy, ktorým cieľom bude rozšíriť e, oblasť, v ktorej sa, alebo rozsah pôsobnosti, tak aby sa ustanovenia mohli plne uplatňovať a neobmedzovali sa na prípady uvedené v prílohe. A zoznam ustanovení by mohol byť e, flexibilnejší, alebo možno z tohto zoznamu by sme mohli niektoré veci vypustiť, pokiaľ by sme to vložili do normatívnej časti textu. A taktiež je dôležité, aby táto smernica poskytla plnú ochranu osobám, ktoré identifikujú osob, ktor- osoby, ktoré sa niečoho dopustili. Napríklad by sme mali chrániť novinárov a podobne, mohli by sme chrániť napríklad aj ich totožnosť, tak by mohli predložiť svoje obvinenia. Taktiež tu máme študentov, zamestnancov, eh, dočas, dočasných zamestnancov, agentúra a tak ďalej. A ďalšia zásadná vec, tá možnosť, aby oznamujúci si vybral, akým spôsobom chce e, danú vec oznámiť. A navrhujem taktiež e, odstraniť tento hierarchický systém, ktorý by privilegoval určité konkrétne informačné kanály. A Viem, že tento návrh je veľmi detailný a chcem nasledujúce vec navrhnúť. Možno by sme túto smernicu mali rozšíriť aj na európske inštitúcie a všetky európske agentúry, nie len tie, ktoré sú súčasťou e, toho zoznamu, pretože by taktiež mohlo dôjsť takýmto prípadom. Určite by toto pomohlo. Sú tu totiž občania, ktorí nedôverujú európskym inštitúciám. Ďakujem veľmi pekne za komplexné odpovede zo strany eh, tieňových spravodajcov. Chcem sa spýtať ešte, či chcete zareagovať. Eh, pán spravodajca, máte závery? Nemôžem to nejako uzavrieť, ja nie som tieňový spravodajca. Môžem povedať, eh, že všetko odkážem eh, veľmi presne, čo tu zaznelo spravodajkyni, všetko, čo kolegovia uviedli. V diskusii mám dojem, že diskusia prebieha vo veľmi dobrej atmosfére. Nepochybujem o tom, že sa podarí dosiahnuť eh, tie najlepšie výsledky. Ďakujem. Ďakujem, že ste zastúpili spravodajkyňu. Takže 14. september je termín predkladania pozmeňujúceho návrhoch a 10. oktobra sa bude v líbe hlasovať. A v júri 21. oktobra. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Takže teraz prechádzame k bodu číslo ďalšiemu bodu. Je to spoločná rozpráva o interoperabilite medzi informačnými systémami EU. Sú to body 8 a 9. Bude to návrh k dvom legislatívnym návrhom týkajúcim sa interoperability. Takže co tu máme. Dobre, takže slovo dostane pán Lenard a pán Melo a potom Tieňovi. Takže pán Lenár, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím, že všetci sme strávili veľa príjemných hodín v lete pri bazénoch a na plážach, kde sme študovali všetky pozmeňujúce návrhy k týmto dvom spisom. Dostali sme ich 2000, e, vyše 2000 návrhov k hraniciam a vízam a 960 a vyše 1000, že spolu 2000, čo sa zdá byť veľa, ale treba povedať, že počas prípravy nášho návrhu správu sme si všimli, že i keď sa urobia malé zmeny musia byť, a musia byť konzistentné, potrebujete pomerne veľa návrhov. Nejde tu však o kvantitu, ale o kvalitu návrhov. Ja som presvedčený o tom, že väčšina predložených návrhov predstavuje dobrú bázu pre prácu, ktorú musíme urobiť na to, aby sme ďalej zlepšili návrh komisie. Dovolte mi na začiatok poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za všetky skupiny, za to, že konzistentne predkladali pozmeňovacie návrhy k obom eh, spisom. Z právnych dôvodov komisia musela rozdeliť tento návrh do dvoch spisov a tie sú navzájom prepojené. Tieto dve zložky sú prepojené navzájom a preto každý a ja som veľmi ďačný za to, že každý rešpektoval tento modus operandi. Ako vieme, spoločné vyhlásenie troch inštitúcií naznačilo, že tento dokument je vysoko prioritným dokumentom pre tento rok. Ako spravodajcovia my chceme túto ambíciu naplniť a mať ambiciózny harmonogram a urobíme maximum preto, aby sme ho dodržali a naplánovali sme už množstvo stretnutí počas nasledujúcich dní. Pokiaľ ide o obsah, ako sme povedali pred letnou prestávkou, keď sme mali prvú výmenu názorov, opakovane sme žiadali dve veci ako parlament. Použiť EU nástroje, ktoré už máme do maximálnej miery a prísť s riešeniami, aby sme lepšie využili informácie, ktoré už existujú, namiesto zberu ďalších dát. A myslím, že návrh Európsk- návrhy Európskej komisie sú inteligentnou odpoveďou na tieto dve požiadavky. Bez zmene pre práv na prístup, bez úpravy e, ochrany dát, interoperabilita zabezpečí rýchlejší systematický prístup k údajom EÚ pre profesionálov, to sú pohraničníci, policajti, aby dostali všetky potrebné informácie, ktoré potrebujú. Nie som si istý, koľko času máme pán predseda, ale dovolte mi dotknúť sa obsahu pozmeňovacích návrhov, pretože myslím, že vo všeobecnosti tie pozmeňovacie návrhy ukazujú, že existuje široká väčšina v skupinách a parlamente, ktorá podporuje základný koncept interoperability medzi informačnými systémami. Zároveň je jasné, že väčšina skupín by uprednostnila, aby sme boli blízko k prvkom, ktoré navrhuje komisia, ale zároveň e, ich vylepšila niekoľkými spôsobmi. Napríklad lepšiu zálohu mať jednotlivých e, elementov, lepšie bezpečnostné pravidla, lepší monitoring, zlepšiť e, pravidla ochrany údajov, napraviť e, nekonz- malé nekonzistentnosti, ktoré sme už identifikovali počas diskusí a je tu ďalej množstvo dobrých pozmeňovacích návrhov, aby sa zlepšila jasnosť týchto návrhov. A myslím, že to všetko nám veľmi dobre pomôže v tom, aby sme dosiahli dobrý výsledok v konečnom dôsledku. Je tu tiež niekoľko pozmeňovacích návrhov, pri ktorý, ktoré i keď boli predložené s dobrým zámerom, mám pocit, že narušia skutočnú interoperabilitu systému v praxi a to nemôže byť nikdy cieľom eh, našej práce tu v parlamente a preto sa musíme ubezpečiť, eh, aby interoperabilita ako koncept bola zavedená a budeme pracovať e, konštruktívne so všetkými kolegami, aby to nastalo. Takže ďakujem veľmi pekne a teším sa na spoluprácu s vami všetkými a začneme už zajtra. Takže nebudeme strácať čas. Ďakujem. Chcem vám poblahoželať k štýlový, za pokojný štýlový spôsob, akým ste okomentovali týchto 2000 pozmeňovacích návrhov. To bolo veľmi dobre, takže pán Melo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dúfam, že všetci ste mali príjemnú dovolenku. Ak dovolíte, budem hovoriť portugalčinu, keďže vždy ju využívam na týchto schôdzach. Takže rád by som v prvom rade zdôraznil, že Vypočutia, ktoré sme mali, boli veľmi rozsiahle, široké a myslím, že to bolo aj z dôvodu komplexnosti tohto materiálu a e, na základe charakteru práv, o ktoré ide a tie musíme mať samozrejme na pamäti. Uskutočnilo sa množstvo stretnutí medzi tieňovými spravodajcami a ja by som chcel poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich záväzok, za ich angažovanosť a prácu počas týchto stretnutí Tie všetky otázky, ktoré boli položené, nás vedli k tomu, že sme detálne rozmýšľali o jednotlivých témach, bodoch, ktoré boli predmetom diskusiu. Mali sme stretnutia so zástupcami komisie, stretli sme sa s expertmi z Frontexu, Líza, stretli sme sa so zástupcami parlamentu, boli to tam i technické stretnutia a boli uskutočnili sa s cieľom, aby sme dosiahli ten náš definitívny cieľ. A myslím, že by to nebolo možné bez úsilia našich poradcov, našich asistentov, môj kabinet, EPP skupina, zamestnanci, komisia. Toto všetko skutočne je téma, ktorá možno sa javí byť len technickou záležitosťou, ale je to i politická otázka. Je tu veľké množstvo tém, ktoré idú nad rámec čisto právnych záležitostí. Mnohé z návrhov, ktoré boli predložené, sú zahrnuté do kompromisných pozmeňujúcich návrhov, o ktorých budeme diskutovať. A o čo tu ide v tomto dokumente, je to otázka poskytnutia potrebných informácií rýchlo policajným orgánom, imigračným pracovníkom v oblasti, kedy ter- v čase, kedy teroristi alebo ďalšie kriminálne zložky môžu operovať v jednotlivých členských štátach, štátoch, kde existujú databázy, ktoré nie sú v súčasnosti poprepájané navzájom. Myslím, že to nie je normálna situácia. Údaje, ktoré by sa mohli využiť, aby sa zabranilo. zločinom, nie sú k dispozícii, respektíve tieto údaje nie sú zdieľané. A Každý príslušný orgán musí mať e, legitimnosť, musí byť v rámci tej legitimity, ktorá je pre nich. Myslím, že neakceptovateľné čítať takéto titulky v novinách, že terorista používal 14 rôznych identít alebo útočník z Marsej mal 17 rôznych identít v Nemecku. Ďalší terorista e, používa 4 rozličné identity. V Európskej únii toto nie je normálne. Útočníci, e, títo útočníci útočia a ohrozujú životy európskych občanov. My sa tomu musíme postaviť, musíme proti tomu bojovať. Pán predseda, Máme niekoľko možností pred sebou na stole. Buď uľahčíme život politikom, alebo ho stiažíme pre eh, zločincov a teroristov. My ako politici musíme stiažiť život teroristom, musíme ho stiažiť zločincom, aby Európa mohla sa chrániť, aby Európa si zachovala svoju suverenitu, chránila osobné údaje i práva ľudí. A keď príde ku konfliktu e, legislatívy, e, bezpečnosť našich životov je priorita. A to je i moja priorita v rámci práce ako spravodajca na tejto správe. Dúfam, že získame podporu a existuje veľký mier citlivosti v jednotlivých politických skupinách. Som presvedčený o tom, že je to zdieľaný cieľ, aby sme E, zabezpečili, zaistili bezpečnosť pre našich občanov a zároveň chránili citlivé údaje. Je to ambiciozne, ale toto presne urobíme. Ďakujem pekne, pán Melo, ďakujem za to, že ste spomenuli i týchto zamestnancov, pracovníkov, to je ďalší, ďalšia zložka, ktorú máme na konci. Ďakujem za všetku prácu, ktorú ste vykonali a budete mať ešte v súvislosti s týmito posmenujúcimi návrhmi. Nešli ste do Neprešli ste príliš detálne obsahom týchto pozmeňujúcich návrhov. Možno by sme mohli mať takú úvodnú diskusiu o nich, pretože je tu niekoľko tieňových spravodajcov, takže Tina Mila nejak za SND pár úvodných pripomienok. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem hovoriť za Miriam Dali, ona je tieňová spravodajkynia k interoperabilite pre policajnú a justičnú spoluprácu a za, za azyl a migráciu. Chcem v prvom rade poďakovať obom kolegom. Viem si predstaviť, že to bolo, bolo ťažké a horúce leto, keď ste sa počas leta venovali interoperabilite, ale v každom prípade vám obom ďakujem. Dovolte mi niekoľko predbežných vecí povedať k týmto pozmeňovacím návrhom, ktoré boli predložené, ktoré sa zaoberajú vše, všeobecnými, ako aj našimi konkrétne návrhmi. Čo bolo jasné od samotného začiatku je, že tu máme niekoľko závažných obáv pri tomto návrhu. Tieto obavy sa týkajú rizika spojené s návrhmi o interoperabilite a ich konfliktu s ochranou údajov základných práv a základných princípov EÚ. Sú to in, obmedzenie informácie a riziko ľahšieho prístupu k osobným údajom, či už tých existujúcich systém alebo z, nov, z hľadiska nového zlož, z novej zložky interoperabilite, potom uh, us, uloženie informácií, ako i justičné nápravy, nápravu chýb, ako aj kompenzácia a zvýšenie zvýšené uloženie biometrických dát. Z našho pohľadu interoperabilita v oblasti spravodlivosti a vnútra by mohla poskytnúť isté výhody, ale obsahuje tiež zásadné rizika. Nie je tajomstvo, že SND skupina mala veľké obavy, pokiaľ ide o tento návrh od samotného začiatku. Ale nie sú to len naše obavy. Zdieľajú, zdieľajú ich aj agentúra pre základné práva, uh, E, pracovná skupina pre článok 29, ďalšie skupiny ako aj Európska agentúra a ďalšie strany e, v tomto parlamente. Aby sa zmiernili rizika, ktoré obsahuje návrh komisie, sme predložili viaceré pozmeňujúce návrhy v úzkej spolupráce medzi úradom Miriam a mojou, mojou kanceláriou. Náš prístup vo všeobecnosti bol, aby sme prijali striktný pohľad na interoperabilitu, ako bolo odprezentované komisárom, keď e, popisoval tento návrh. To znamená povedať e, cestu pre zásadné informačné systémy pri komunikácii a výmene informácií. Prostrednícom našich pozmeňujúcich návrhov sme sa snažili zaistiť, aby rozsah nebol oportunisticky rozšírený, aby nezahrňal nové databázy alebo ďalšie dodatočné vedľajšie ciele, ktoré neboli ktoré neprešli testom nevyhnutnosti a proporcionality. Rád by som e, zdôraznil tri základné štrukturálne otázky. Je to, je to vypustenie e, vzdelanej BMS, ako aj e, databázy a prístup k základným systémom. My sme navrhli, aby sa vypil, e, vy, vymazal depozitár spolo, spoločnej identity, keďže nemá žiadne výhody a preto nie je proporčné, aby sa to vytvorilo. Cieľom je správne identifikoval eh, štátny, občanov eh, tretích krán a eh, odhaliť viaceré identity. To je možné, i keď budeme mať data o identity v existujúcich databázach pri európskom portáli a bio-matching servisom. Ak sa to urobí samostatne, je možné získať informácie o viacerých identitách. Nevidíme dôvod, aby každá citlivé údaje tretich krajín, aby sa všetky dali do jednej databázy z hľadiska GDPR princípov minimalizácie a obmedzenia dát som si všimol, že nie sme jediná politická skupina, ktorá zaujíma tento postoj. Ďalší návrh v našom pozmeňujúcom návrhu je aby zdieľaný biometrický matching service sa použil len na záznamy, biometrické záznamy v tých hlavných databázach, ale aby sa neukladali biometrické schémy, pretože to je, sú identifikovateľné osobné údaje. Ak sa to príjme, tak potom tento matching service bude opäť ďalšou databázou, e, kde opäť e, obavy, ktoré som spomenul, sa tiež uplatňa. Ďalej sú to e, otázky prístupu orgánov činných trestnom konaní a tiež navrhujeme, aby niektoré podmienky sa odstráde, napríklad po treba eh, mať eh, presvedčenie o tom, že to, to vyhľadanie môže prispieť k vyšetrovanie. Rutinný prístup eh, k citlivým osobným údajom predstavuje vážne porušenie princípu obmedzenia účelu na základe IDPS. Okrem toho chceme do svojich našich pozmeňacích návrhov zahrnúť aj politickú identifikáciu, taktiež čo sa týka územia členského štátu, jednotlivé prepojenia, detektore eh, viacnásobných úrovní, taktiež eh, kontaktné miesta dátových eh, objektov, ktoré sa snažia predložiť sťažnosť tak, aby to bolo v súlade s základnými prvkami v návrhu komisie. Sme si istí, že spravodajca vezme na vedomie naše výhrady a že konečný výsledok sa nám podarí presediť také podobe, eh, ktorá bude priateľná pre nás všetkých. Tešíme sa na tomto základe na konštruktívne diskusie. Ďakujeme pekne. Eh, vy hovoríte teda v mene pani Dalí. Teraz, keďže o 18. hodine máme naplánované hlasovanie, eh, navrhol by som, aby sme dali slovo iba tenevým spravodajcom za pani Gue, pani Ernst, nech sa, e, za skupinu Gue, pani Ernst, nech sa páči. Pán Depre, vy ste šedou? Vy ste tenevý spravodajca? Áno, nech sa páči. Neskôr však teda dostane slovo pani Ernst. Hovorí pán predseda. Kto z vás teda pôjde prvý? Žerár, nech sa páči. A potom Cornelia. Ďakujem pekne. Ja som nežiadala o to, aby som dostal slovo prvý podľa poradia, len som sa chcel ohlásiť, že aj ja som tieňový spravodajca. Ehm, ja som tiež jediný zástupca mojej skupiny, ale zároveň som tieňový spravodajca. Budem hovoriť stručne, ale jasne. Čo sa týka našej skupiny, táto téma súvisiaca s interoperabilitou je to jednak technická téma, ale aj politická priorita. Naša skupina nebude ochotná úplne zbaviť podstaty celý návrh komisie alebo aby sa to celé omeškalo, pretože podľa nás tento návrh je dôležitý a preto chceme, aby sa to podarilo prijať pred koncom tohto volebného obdobia. Domnívame sa teda, že návrh o, ktorým, o ktorom sa bude rokovať a ktorý sa bude upravovať, je významným nástrojom na zvýšenie vnútornej bezpečnosti v Európskej únii. Je to tiež významný nástroj na e, zvýšenie efektívnosti viacerých finančne nákladných nástrojov, ktoré sme uvidli do praxe, a ktoré tiež strácajú dosť e, značnú časť svojej efektívnosti, ak nie je zaistená interoperabilita. Tiež sa domnievame, že pri tejto príležitosti by sme mali dokázať, že je možné zosúľadiť aj plné dodržanie základných práv, najmä čo sa týka ochrany údajov, spolu s najprísnejšími požiadavkami v oblasti výmeny informácií. Dnešné stretnutie dopoludnejšie prebehlo. Dobre, zistili sme, že naše pozniace návrhy majú istú podporu spravodajcu Netýka sa to všetkých politických skupín, týka sa to spravodajcu. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Ešte mám dve poznámky. Musím jasne povedať, že naša skupina podporuje využitie spoločných eh, repozitárov i identity bez eh, nejakých výhrad. Je dôležité, aby táto možnosť nezanikla. Je to jediný nástroj, ktorý umožňuje registrovať zločincov, ktorí na základe jednotlivých rôznych databáz sú registrovaní, ale nie je možné prepojiť tieto databázy, pretože majú rozmanité totožnosti títo zločinci. Musíme dokázať, ako sa to dá urobiť bez toho, aby vznikol tento jednotný repozitár totožnosti. Podľa nás sa to nedá. Samozrejme, chceme obmedziť využívanie tento spoločný repozitár, tohto spoločného repozitáru totožnosti, eh, tak aby sa nemohol za akýchkoľvek podmienok využívať aby ho nemohol využívať len tak ktokoľvek, na akékoľvek účely, dajme tomu, čo sa týka ochrany mladistvých a podobne. Ďalšia poznámka, technická poznámka, ktorú predkladáme, kladieme si otázku, či je vhodné pridať odteraz aj ďalšie oblasti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú na hru komisie. Mm, mám na mysli isté údaje Europolu, pán print a podobne. Podľa nás táto otázka ešte nie je celkom vyjednaná a ešte raz dôrazňujeme, že sme za tento krok, chceme, aby sa to celé neomeškalo, ale budeme dbať na to, aby tento nástroj jednoznačne dodržal všetky požiadavky, ktoré boli sformalizované v poslednom čase v oblasti ochrany údajov a osobných údajov. Ďakujem pekne za pozornosť, pán predseda. Ďakujeme, rára, ospravedlňujem sa. Trošku som zmenil poradie politických skupín. Teraz za GUE, teda Cornelia. Ďakujem, Claude. Chcela by som pripomenúť, prečo teraz vôbec hovoríme o tomto bode, z čoho sme vlastne vychádzali. Vychádzali sme z toho, že zločinci eh, medzi krajinami, eh, že by ich mohlo, bolo možné jednoduchšie nájsť a postaviť pred spravodlivosť, eh, ak by sa to prijalo, ale keď sa pozrieme na výsledok a prosím skupinu Valda, aby sa nad tým zamyslela, nejde tu o to v skutočnosti, ide skôr o príslušníkov tretích krajín, voči ktorým je tu taká všeobecná povaha, teda nálada nedôvery, keď sa pozrieme na databáze, ktoré e, sa tu majú vytvoriť, keď sa na ne pozrieme, tak vidíme, že predovšetkým ide o príslušníkov tretich krajín, rôznych e, krajín, a to sa týka rôznych databáz, nielen na niektorých. Chcela by som pripomenúť, že Európsky spolnomotnenec pre ochranu údajov sa vyjadril, že ak by sme toto presadili v takejto podobe a v plnej miere, ako sa to navrhuje, tak si musíme uvedomiť, že už nebude cesty späť. Spustíme niečo, čo vytvorí e, obrovské databázy a to vlastne navždy. A musíme si uvedomiť, či naozaj je to v súlade so základnými právami našich občanov. Toto je podľa mňa zásadná otázka. A ešte pripomínam, že sme sa vyjadrili, že databázy by sa mali zjednodušiť, že by mali mať jednotný dátový formát a mali by splniť ten pôvodný zámer, ktorý som spomenula na úvod. Ale naozaj z toho vzniklo niečo úplne iné. A diskusia o, tzv. podvode s totožnosťou v Nemecku e, sa proti tomu bojuje. Dvaja, traja ľudia sú v tomto možno aj e, niekoľko ďalších. My sme na rôznych vypočutiach sa dozvedeli, že to vôbec nie je také jednoduché to celé odhaliť v prípade podvodov s totožnosťami, ako vznikajú tie preukazy totožnosti a aké rôzne iné nástroje sa využívajú. Vôbec nie je jednoduché to odhaliť. To je veľmi znepokojivé. Tiež sme sa teda dohodli, že sa má obmedziť možnosť využitia tiež e, dáta pochybnej kvality, že by to zahrňalo tiež aj takéto údaje. Myslím, že Eh, údaj Interpolu, eh, to by bol presne takýto problémový príklad, eh, ak ho môžem pripomenúť. Pro, sú tu teda rôzne problémy, ktoré podľa mňa nesmieme len tak ignorovať. Bola by som rada, keby nás spravodajca nevnímal ako jednu z frakcií, ktorá nie je konštruktívna. My sme sa snažili od začiatku stavať k tomu konštruktívne, len upozorňujeme, že to nie je celkom v súlade s pôvodným zámerom. 195, ehm, respektíve 192, toto sú články, na ktoré sa odvolávam. Ak by sa to takto nepresadilo, predložili sme ďalší návrh, e, o ktorom by som bola rada, keby sa viedla konštruktívna diskusia. A síce tu hovoríme, že vyhľadávací portál to dokážeme podporiť celkom iste. To môžeme vytvoriť pod známkou interoperability. To považujeme za reálne, za správne. Tiež sa to môže e, naviazať na konkrétne účelové využitie do budúcna. Ak sa to správne nastaví, môže to byť zmysluplné a užitočné aj pre vyšetrovateľov. A dokonca v tejto druhej veci, teda vo veci tej spoločnej služby na odoberanie biometrických údajov, aj toto by sa mohlo v istom zmysle e, využiť Chceme, aby sa to zaviedlo decentrálne, nie ako jedna veľká databáza, ale v takejto podobe podľa nás by bolo možné rokovať o kompromisoch, ale čo sa tu objavuje ďalej, to už je nepripustné. V žiadnom prípade nie sme ochotní podporiť e, ďalšie databázy, pretože je to podľa nás nepomerné, e, dajme tomu zistovanie totožnosti. Keď si zvážime, ako sa plánuje nastaviť nástroj na uchovávanie identity, aké údaje by sa tam mali vkládať, to podľa nás je úplne nepripustné. Um, tiež nie je dokázané, že by to bolo nevyhnutné a to isté platí aj pre superdetektor viacnásobných totožností. Vieme, ehm, mimochodom aj z amerického systému, že sa objavujú takéto viacnásobné totožnosti, um, ktoré sú však šalošnej, falošnej povahy. Zbytočne sa teda vynakladá úsilie a nevedie to k odhaľovaniu páchateľov. Teda v takejto podobe to nedokážeme podporiť za našu skupinu. Ďakujeme, Kornelia. Je mi ľúto, že som ťa musel prerušiť. Máme ešte troch ďalších rečníkov, teňových spravodajcov, pán Franc, pani Valero a pani Wikstrom. Prosím kolegov, aby sa snažili hovoriť stručne. Pani Stevens, teda štyroch ešte máme. Prosím, dve minúty každý, aby sme to stihli presne do šiestej do hlasovania. Vieme, že k tomu sa dá hovoriť naozaj veľmi veľa. Chcem vás poprosiť o pochopenie v tejto chvíli za zelených pán Franc. Kolegyne, kolegovia, táto téma sa zdá byť technická, ale v skutočnosti je vysokopolitická. Komisia navrhuje e, prepojenie všetkých databáz pre policajné a hraničné účely a vytvorenie jednotného registra totožnosti. To by vlastne znamenalo, tak ako povedal Európsky úradník pre ochranu údajov, vlastne bod, z ktorého sa už nemôžeme potom vrátiť. To, že databázy registrujú osoby, e, pričom tieto databázy vznikli na rôzne účely a že majú ostať oddelené, to sa v podstate drží princípu oddelenia moci. Polícia má svoje povinnosti, taktiež hraničné zložky majú svoje zložky a je potrebné, aby tieto právomoci boli oddelené. Táto zásada účelového viazania by mala naďalej platiť. Tieto informácie by sa nemali centralizovať. Nemecký preukaz totožnosti, ktorý sa dá využiť aj cez internet, má aj isté pseudonymizačné faktory a vlastne technicky sa to už teda presadzuje do praxe táto anonymizácia. Spoločný register identity CIL, ktorý navrhuje komisia, toto všetko by vlastne zrušil tento nový register komisia, ale nedokázala zargumentovať primeranosť a opostatnenosť prepojenia takýchto databáz. A vážna komisia, ak sa chcete opäť odvolať e, na berlínskeho útočníka a na 14 jeho totožností. Amri bol veľmi známym orgánom e, celé roky sledovali jeho činnosť a to, čo sa nepodarilo odhaliť, e, je teraz predmetom vyšetrovania v osobitnom vyšetrovacom výbore prepojenie jeho totožnosti, e, to, že neboli odhalené, to rozhodne nebol jediný a hlavný problém. Nie je to teda len problém z hľadiska ochrany údajov, ale z hľadiska bezpečnosti. Ostatné databázy, ako napríklad e, systém e, vstupov výstupov, taktiež ETIAS, by nemali vlastný súbor dát. Vznikol by len to takýto centrálny bod zlyhania. Nemali by sme automaticky takto vytvárať Chceme, aby tento systém eh, central failure nebol automaticky nastavený na eh, zlyhanie. Dokázali by sme podporiť jednotný vyhľadávací portál, ale už to by bol z našej strany veľký ústupok, pretože vy viete veľmi dobre, že zo zásadných dôvodov a z dôvodov ochrany základných práv sme boli proti týmto databázom hlasovaní. Ďakujeme pekne. Bodil Valero, dve minúty, prosím. Ja vlastne môžem len podporiť to, čo už kolega povedal. a Môžem sa zdať svojich dvoch minút. Ďakujeme, Bodil. Cecília Wikström za Alde. Ako tenová spravodajkynia k druhej téme, ďakujem pekne, teším, že sa opäť stretávame po letnej prestávke. Interoperabilita medzi našimi informačnými systémami je významnou súčasťou, zatiaľ sme nedosiahli plný potenciál využitia a preto tento návrh je e, mimoriadne dôležitý. Domnievam sa, a vždy som sa domnievala, že je dôležité podporovať výmenu informácií spolu s našou skupinou. Sme dokonca e, niekedy tvrdili, že by to malo byť povinné, ale interoperabilita e, predstavuje aj technické a politické výzvy a preto som si istá, že sa nám podarí ich prekonať, ale možno si to bude vyžadovať aj viac času. Aj vzhľadom na to, že Niektoré systémy, ktoré by boli zahrnuté, sú predmetom revízie a to spôsobuje isté problémy a tiež e, to vklada ďalšiu komplikáciu do už existujúcich e, systémov. Samozrejme, dosiahnutie konečného cieľa e, nesmieme strácať zo zreteľa, ale zároveň nesmieme pošliapávať princíp proporčnosti, priemernosti. Ja som preto predložila pozmeňovacie návrhy, ktoré majú za cieľ zlepšiť e, aspekt základných práv, tak aby sa dodržiavalo právo na ochranu údajov a tiež, aby sa informovali príslušné osoby, ktorých údaje sa ukladajú o tomto fakte. Preto sa domnievam, že je dôležité, aby sme tu v Európskom parlamente počúvali naše agentúry, agentúru FRA, EDPS a taktiež e, bývalú pracovnú skupinu podľa článku 29 tiež aby sme zahrnuli osobitné ustanovenia ochrane detí a tiež e, základných práv príslušníkov tretich krajín. Tiež je dôležité zahrnúť ďalšie ustanovenia na to, aby sa zabránilo porušeniam, najmä vzhľadom na to, čo sa odhalilo pri hodnotení napríklad šengenského informačného systému vo viacerých členských štátoch. Teda záruky bude potrebné presadiť e, a to vo veľmi prísnej podobe. Každý členský štát bude musieť plne dodržiavať pravidlá, ktoré sú stanovené pre všetky tieto systémy vrátanie interoperability. Teším sa na začiatok rokovaní. Verím, že sa nám podarí dosiahnuť e, čo najoptimálnejšiu dohodu, že sa dodrží ochrana súkromia našich občanov, ale zároveň, že sa zaručí bezpečnosť na všetkých. Podľa mňa je to reálne a teším sa na eh, spoluprácu s kolegami. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Navrhol by som... Pardon, ešte pani Stevens v mene pána Daltona na dve minúty, prosím. Uh, to je posledná rečnička. Ja ďakujem. Ako ste uviedli, ja nahrádzam kolegu eh, Dana Daltona. Skupina ECR podporuje interoperabilitu, a keďže e, výzvy, ktoré súvisia s bezpečnosťou a spravovaním hraníc, si vyžadujú inteligentnejšie využívanie informácií, ktoré sú k dispozícii príslušným orgánom. Interoperabilita by mala mať skutočnú pridanú hodnotu a mala by byť čo najefektívnejšia. Avšak chcela by som spomenúť e, jednu z najväčších obáv našej skupiny a síce pozmievacie návrhy jednotlivých politických skupín, ktoré majú za cieľ stiahnutie e, spoločného repozitára e, totožnosti. My sa domnievame, že vymazanie e, tohto repozitára by značne obmedzilo efektívnosť účinnosť tohto procesu, zvýšila by sa zložitosť celého systému a tiež by sa zvýšili náklady a tým by vznikla záťaž pre systémy aj pre orgány, ktoré tieto systémy využívajú. Ak by tento repozitár bol zavedený, neznamená to, že sa budú všetky údaje miešať. Znamená to, že vytvoríme platformu, ktorej budú e, logicky oddelené údaje z jednotlivých systémov, pričom sa dodržia prístupové práva a ďalšie obmedzenia, ktoré sa zavedú. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Helga, ďakujeme za stručnosť. Takže obaja spravodajci si vypočuli vaše komentáre. Bohužiaľ, Teraz už sa bude hlasovať, takže sa nedá dostatočne odpovedať na všetky vaše pripomienky. Až do 10. októbra bude naše ďalšie stretnutie viac. Takže sme si dnes vypočuli, čo povedali tieňoví spravodajcovia. A potom vám v nadchádzajúcich týždňoch želám veľa šťastia, keďže bude určite veľa pozmenujúcich návrhov. Ďakujem pánu Lenársovi a pánu Melovi za ich prácu a teším sa už na jej výsledky. Chcete ešte niečo podať? Nie. Dobre, ďakujem kolegovia. Ďakujem aj teňmi spravodajcom. Teraz budeme hlasovať. Prosím, všetci sa pomaly usadte, dám vám pár sekúnd a potom hneď prejdeme k prvému hlasovaniu. To je dokument pani Kaufmann. Okay, while everyone is settling down, just as... Dobre, zatiaľ, čo si sadáte tak vám pripomeniem, že naše tretie hlasovanie bude v inej miestnosti s výborom EKON. Len teda pripomínam. A opäť prosím hlasovacie kartičky so sebou. Takže prosím, prihlas, pripravte sa. Okay, colleagues, we can proceed to the vote. Um... Dobre, kolegovia. Pani podpredsednička Kudrická sa chce len veľmi rýchlo vyjadriť. Barbara, prosím. Ďakujem, pán predseda. Zajtra o pol siedmej začne výstava o prieskumoch na ulici v Polsku a o tom, ako je polská spoločnosť rozdelená politikou. Ja by som vás rada pozvala na túto diskusiu. Bude veľmi zaujímavé alebo je veľmi dôležité, aby sa europoslanci zaujímali o polský národ, pretože to bude taktiež vysielané pre polských občanov, predovšetkým pre tých, ktorí sa zúčastnili v týchto štrajkoch a na týchto demonstráciách. Takže prosím, prídite na tú výstavu a na krátku diskusiu. Ďakujeme. Barbara, pán López Aguilar taktiež, faktická pripomienka. Takže len pre záznam, už 10 minút čakám na elektronickú hlasovaciu kartičku, ale keď mi ju nedonesú, tak prosím a pripočítate k ostatným kolegom zo skupiny a prepašte, ešte stále čakám. Myslel som, že budete niečo napínavé, ale no nič. Takže budeme hlasovať. Začneme kompromisom C, alebo prepačte, je to návrh správy ohľadom boja proti podvodom a falšovaniu ne bezhotovostných eh, platobných prostriedkov. Pani Kaufmann je spravodajkyňou, chcete sa ešte rýchlo vyjadriť, prosím. Chcem len poďakovať všetkým, ktorí so mnou spolupracovali, asistentom na sekretariátu, kolegom. Ďakujem, takže ideme hlasovať. Kompromis C, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis článku 1 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis článku 4 môžete hlasovať. Pardon, 3. Prepačte, ospravedlím sa, článok 3. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis článku 4. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis článku 5. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa vrch 101. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. na vrch 16. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. na návrh 102. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa pozmeň sa návrh 103. Môžete hlasovať. článok, pardon, kompromis k článku 7, alebo, prepačte, najprv 103, ešte stále môžete hlasovať. Takže znova. Dobre. Takže k 103. Now we go to Article 7. Okay, compromise in Article 7. Dobre, takže kompromis článku 7 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis k článku 8 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis k článku 10. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis k článku 11. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené kompromis k článku 12. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis článku 13. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis k článku 14, 16a a úvodnom 23a. Dohromady môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie schválené. Kompromis článku 15. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis článku 16. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 170. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa na vrstu 71. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa na vrstu 73. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis k článku 19. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis k článku 20. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Úvodné stanovenie 1. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis A. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené kompromis B. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujem sa vrch 35. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujem sa vrch 36. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. sa návrh 38. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. sa návrh 39. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis D. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis E. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis F. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený kompromis G. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis H. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. na vrch 57. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis I. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis je. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis K. Môžete hlasovať. otváram hlasovanie. Schválený. Kompromis L. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis M. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený kompromis N. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený pozmeňujúci návrh 9. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis O. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis P. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis Q, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmením sa na vrch 74, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmením sa na vrch 75, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. A záverečné hlasovanie je menovité. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. 31 za 1 proti, nikto sa nezdržal. A záverečné hlasovanie absolútnou väč- väčšinou podľa pravidla 69 môžete hlasovať. Potrebujeme 31 hlasov. Môže, je to ešte otvorené. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. 37 za, 1 proti, nikto sa nezdržal. Gratulujem eh, spravodajkyni pani Kaufmann. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Pani Ferrara je spravodajkyňou. Máme tu rozhodnutie o odsúhlasení záverov Eurojustu ohľadom e, dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Albániou. Laura sa nechce vyjadriť, takže môžeme rovno hlasovať. Nemáme tam žiadne pozmeňujúce návrhy, takže rovno záverečné hlasovanie je menovité. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. Schválené. 34 za, 1 proti, traja sa zdržali. Gratulujem pani Ferrara. Takže, milí kolegovia, ešte chcem oznámiť, že teraz, tí, ktorí budete hlasovať, presunieme sa k výboru EKON do PHS 3050. Takže všetci rýchlo a myslím si, že to potom bude mať rýchlo za sebou, tak všetci rýchlo do 3050, kde budeme hlasovať spolu s výborom Ekon. How was your summer? Oh, it's good, yeah.